Dobré ráno, dámy a páni. Týmto sa otvára naše zasadnutie. Prvá správa je správa pána Carlosa Coelia, balík opatrení, balík opatrení v oblasti stratégie verejného obstarávania. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo na 4 minúty. Obrigado, Sr. prezident, Sra. Comissária Vienkovské, Ďakujem pekne, vážení kolegovia, kolegyne. Reforma legislatívy, pokiaľ ide o túto tému, má už 4 roky a členské štáty robili takú bilanciu toho, čo robí dobre, čo funguje zle, pokiaľ ide o uplatňovanie európskych pravidel. Pokiaľ ide o vnútorný trh, treba zadefinovať globálny strategický rámec, pokiaľ ide o verejný trh, pokiaľ ide o podporu eh, tvorenia pracovných príležitostí. Všetko závisí od e, investícií. Investície verné máme na rovine e, viac ako 2 miliardy ročne. 14 HDP je vyčlenených, pokiaľ ide o oblasť služieb, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o verejné e, kontrakty. Ak si uvedomíme, že chceme E, do budúcnosti túto situáciu zlepšiť, musíme aj v tejto oblasti urobiť modernizáciu. Táto správa parlamentná ide práve týmto smerom. Súhlasíme so stratégiou Európskej komisie, ktorá predložila e, patričné, patričné návry, pokiaľ ide o zlepšenie situácie v tejto oblasti. Nepotrebujeme dodatočné predpisy a zákony, potrebujeme dobrú aplikáciu tých, ktoré máme už teraz, aby sme mohli z tejto oblasti vyťažiť viac. Preto potrebujeme prijať opatrenia, ktoré budeme neskôr aplikovať. E, pokiaľ ide o predpisy z roku 2014, je to treba lepšie implementovať na to, aby sme podporovali politiku inovácie, obehového hospodárstva a inkluzívnu politiku. Je nám ľúto, že pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, E, to tempo iš, bolo veľmi pomalé. My si uvedomujeme, že tu je kritika, ktorá e, poukazuje na ten protekcionizmus, na tie ťažkosti, ktoré sú tu stávané do cesty malým a stredným podnikom. Je tu nedostatok transparentnosti. Takisto častokrát tieto kritériá, ktoré sa najviac uplatňujú, sú častokrát iba tie najnižšie ceny a to nie je vždy na prospech jednotlivých regiónov. Takže v mojej správe sa navrhujú také opatrenia, ktoré by viedli k tomu, že by sa zdvýhodňovala kvalita a nie tie najnižšie ceny v rámci verejného obstarávania. Takisto treba podporiť participáciu malých a stredných podnikov na to, aby sa situácia malých a stredných podnikov zlepšila Treba urobiť všetko preto, aby aj oblasť digitalizácie v tejto oblasti urobila patričné pokroky. Treba rozvinúť národné e, stratégie, analýzu údajov, plány profesionalizácie tých odborníkov, ktorí sa venujú dohľadu nad touto oblasťou. Treba posilniť samozrejme aj cezhraničnú spoluprácu a takisto aj kontrakty a zmluvy s tretími krajinami. Treba zlepšiť e, pravidlá vo všetkých fázach tohto procesu. Na záver, vážený pán predseda, by som sa chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa angažovali na spolupráci a na stanoviska, ktoré boli pripravené z patričných výborov. Myslím si, že máme dobrú správu, ktorá nám pomôže E, v tejto oblasti urobiť kroky dopredu na to, aby sme vyšli v ústrety tým výzvam, ktoré vzýšli vlastne z jednotlivých sektorov, ktoré treba riešiť, na to, aby sme aj v tejto oblasti podporili riešenia ino- inovácie. Ja počítam s podporou všetkých kolegov, aby táto správa bola prijatá, pretože takýmto spôsobom zlepšíme fungovanie jednotného vnútorného trhu a takisto budeme chrániť aj záujmy občanov a občianiek. Musíme postupovať tak, aby peniaze daňových poplatníkov boli využívané efektívnym spôsobom v záujme všetkých e, zúčastnených. Ďakujem pekne a teraz v mene komisie dostane slovo pani Bienkovská. Vážený pán predsedajúci, pán spravodajca, poslanci, poslanky, ďakujem pekne za túto veľmi dôležitú tému, správu, pokiaľ ide o verejné obstarávanie. Počuli ste informácie od spravodajcu, ale keď hovoríme o číslach, treba si uvedomiť, že ide o dôležitý nástroj, ktorý nám môže pomôcť vykonávať politiky a my nevyužívame plný potenciál verejného obstarávania v súčasnosti. Daňoví poplatníci často nedostávajú tú najlepšiu hodnotu, nevidia výsledky, ktoré by im poskytli tie najlepšie verejné služby a preto sme sa rozhodli minulý rok zhruba pred rokom v novembri, aby sme prijali balíček e, verejného obstarávania, pretože si myslíme, že pokiaľ ide o kultúru verejného obstarávania, potrebujeme jasný posun, ale zároveň je dôležité, a to ste počuli, že tento balíček nie je novou legislatívou, pozostáva z dobrovoľných e, opatrení, z odporúčaní, z nejakých nových myšlienok a uplatňovania takisto overených postupov. Apeluje sa tu na také širšie partnerstvo, ale aj takisto na zhostenie sa tohto zo strany politických, politických e, oblastí identifikujú sa priority a takisto je tu snaha ponúknuť nejaké nástroje, pokiaľ ide o ich vlastnú implementáciu. Takže my zdôrazňujeme aj úlohu verejného obstarávania a jeho úlohy, ktorú zohráva v rámci pozdvihnutia konkurencieschopnosti, pokiaľ ide o reakciu na výzvy v oblasti životného prostredia, pretože vieme, že treba v rámci investícií vždy zohľadňovať aj rozmer sociálnej inklúzie a životného prostredia. Venujeme sa predovšetkým snahe vybrať tie hospodársky najvýhodnejšie tendre, vychádzajúc z nákladových výhod, na to, aby sme za verejné peniaze vždy získali tú najlepšiu kvalitu pre všetkých občanov, ale tak, ako to tu dnes aj odznelo, tie najväčšie výhody nie vždy prinášajú tie najlacnejšie ponuky a to treba opakovane zdôrazňovať. Európsky zákon nevyžaduje vždy uplatňovanie iba tej najnižšej ceny ako kľúčového kritéria. Balíček poukazuje na to, ako vlastne tieto možnosti, pokiaľ ide uplatňovanie tej smernice, ktorá je relatívne nová, ako to môže prispieť k podpore širších politických cieľov. Obsiahnuté sú tu jednotlivé usmernenia, politické opatrenia, rovnako ako aj podporné mechanizmy zo strany komisie, takže podporujeme takisto aj z našej strany určité podporné akcie. My tu máme 6 priorít v rámci balíčka, teraz by som si dovolila ich vymenovať. Poprvé, chceme zabezpečiť väčšie využívanie inovatívnych a zelených tendrov, ďalej profesionalizácia verejných nákupujúcich, to znamená, treba mať patričné kompetencie a zručnosti na strane tých, ktorí sa venujú tejto téme. Treba zlepšiť prístup malým a stredným podnikom a všetkým európskym podnikom, ale takisto malé a stredné podniky sú stredobodom nášho záujmu. Treba zlepšiť transparentnosť a integritu, treba zabezpečiť lepšie údaje, treba podporiť digitalizáciu v tejto oblasti, využívanie technológií, te digitálnych technologizácií, a treba takisto spolupracovať s jednotlivými úradmi na viacerých úrovniach na to, aby tieto spolupracovali. V marci tohto roku rada prijala balíček a zdôraznila význam, jeho význam pre európsku konkurencieschopnosť. Vo februári tohto roku sme hovorili o tomto balíčku aj na úrovni ECOFINu, na to, aby sme poukázali význam dobrých tendrov verejného obstarávania pre verejný rozpočet. My vieme, že spôsob, akým sa toto môže zlepšiť, keď sa budeme sústrediť na profesionalizáciu už spomínanú, môžeme zaznamenať významné úspory v rámci rozpočtov členských štátov. Výbor regiónov a ECOSOC takisto sa vyjadrili k tejto téme, takže ja sa teším, že parlament dnes završí túto interinštitucionálnu fázu a že príjme túto správu. Ja oceňujem to, že toto bolo výsledkom vlastne hĺbkovej diskusie za príspevku viacerých z vás, berúc do úvahy to, ako do toho vstúpil pán Koejo spolu s tieňovými spravodajcami. Pripravili ste dobrú správu, ktorá vo väčšej miere podporuje ten komisiou navrhovaný prístup. Avšak zároveň treba si uvedomiť, že sú tu určité prvky, ktoré nás môžu zaujímať v budúcnosti. Ja sa teším, že tu je relatívne veľká miera koncenzu v rámci parlamentu a že tu je relatívne veľká dohoda e, medzi komisiou a parlamentom, pokiaľ ide konkrétne otázky. Mohla by som spomenúť 3-4, napríklad pokiaľ ide o to zvorazňovanie úlohy malých a stredných podnikov, ako to tu odznelo ale takisto by som poukázala možno aj na tú príliš veľkú mieru pesimizmu, pokiaľ ide o participáciu malých a stredných podnikov, pokiaľ ide o verejné obstarávanie, pretože tá smernica vlastne bola implementovaná iba nedávno. Myslím si, že potrvá istú dobu, pokým nastane ten efekt zjednodušenia. Takže spustili sme napríklad eh, viaceré štúdie na to, aby sa identifikovali zostávajúce prekážky, ktoré sú v ceste malým a stredným podnikom. Druhá bod, pokiaľ ide o kvalitu a kritéria, pokiaľ ide o strategické tendre. Myslím si, že tu je tá situácia veľmi odlišná medzi členskými štátmi. Vo viacerých ešte stále je tu veľký potenciál na to, aby sa zlepšili tie kritéria kvality. Ja si myslím si, že eh, treba stále zdôrazňovať v rámci osvety, že nie sú to tie najlacnejšie ceny, ktoré sú kľúčové, to je dôležité. Takisto si myslím, že by sme mali umožniť, aby sa zelené inovatívne tendre uplatňovali čoraz viac. A práve preto aktualizujeme súčasné usmernenia a takisto skompilujeme tie overené postupy. My zdieľame názory, ktoré sú prezentované v správe, kde sa poukazuje na veľké benefity digitalizácie a v neposlednom rade, posledný bod, tá profesionalizácia predstaviteľov verejnej správy, na to, aby tu nastala výmena overených postupov a spolupráca. Myslím si, že tu treba iba súhlasiť. Spustili sme eh, Centrum e kompetence to znamená webová stránka, kde sú všetky usmernenia a overené postupy z jednotlivých členských štátov zoskupené Rozvíjame takisto aj európsky rámec kompetencií pre európskych nákupcov na to, aby sme robili všetko preto, aby tie skúsenosti boli takýmto spôsobom identifikované. Takže to je všetko z mojej strany. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste túto tému rozpracovali. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážený, vážená pani komisárka. No a v mene výboru INTA dostáva slovo pán Böge, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Naozaj e, verejná dimenzia verejného obstarávania sa často spomína len tak e, mimochodom. A to je chyba. V súčasnosti sme v situácii, keď e, konkurenti z Európskej únie de jure a de facto pre nich sú zatvorené trhy v tretich krajinách. Musíme zaistiť lepší prístup pre nich. Komisárka o tom hovorila, áno, výzvy a problémy, hlavne pre malé a stredné podniky. Keď ide o medzinárodnú dimenziu, treba brať vážne centrálny problém na ceste k lepšiemu prístupu na trh. Na jednej strane sú viacstranné dohody, ale nezávisle od toho, Lepší prístup na trh musí byť kľúčovým záujmom Európskej únie, musí to byť dôležitý element našich bilaterálnych obchodných rokovaní a dohoda CETA a dohoda s Japonskom sú úspešné príklady, ktoré v budúcnosti môžeme vnímať ako pilotné projekty, ako dôležitý element pre ďalšie rokovania. No a medzinárodná e, dimenzia verejného obstarávania má potenciál ako dôležitá sila podporujúca rasta Európe. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ďalšou rečničkou je pani Valeán. mene výboru Envy. Bohužiaľ ju tu a preto prejdeme k rečníkom mene politických skupín a za skupinu EPP dostal slovo pán Šváb. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, ja sa veľmi teším, že kolega Böge z Výboru pre medzinárodný obchod poukázal na medzinárodnú dimenziu verejného obstarávania a je dobré, že ja môžem poukázať na to, že hodnoty, ktoré máme v Európskej únii a ktoré platia v Nemecku, nestanovuje Európska únia, ale Global Procurement Agreement sa odvíjajú a preto treba jasne povedať, že európske hospodárstvo Inak eh, ako na rozdiel od toho, ako to vidí, vidí eh, prezident USA, práve potrebu, chceme otvoriť trhy tak, aby eh, naše podniky mohli využívať rovnakú otvorenosť v zahraničí a treba tlačiť na to, aby skutočne aj ostatné krajiny otvorili svoje trhy tak, ako sú otvorené naše trhy správa kolegu Koelia, ktorú e, veľmi vítam, celkom jasne ukazuje, že neexistuje v členských štátoch dôvod, aby stále 55 verejného obstarávania bolo rozhodnuté na základe čo najnižšej e, ceny, pretože e, s príslušnou smernicou a reformou z roku 2014 máme množstvo veľa možností pre orgány, štátne orgány, aby sa rozhodli pre tú najlepšiu ponuku a ja preto ja vyzývam všetky orgány, nielen Nemecko, ale v celej Európe, aby sa zamysleli nad tým, aké podmienky e, sú e, zapísané vo verejnom obstarávaní, aby e, nevyhrávali vždy len tie najlacnejšie ponuky, ale tie najkvalitnejšie. My ste poukázali na to, že s digitalizáciou v rámci práva verejného obstarávania verejných súťaží môžeme zvýšiť transparentnosť a otvorenosť. No a to pomôže našim malým a stredným podnikom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A v mene socialistov a demokratov dostáva slovo pán Danty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, vážená pani komisárka v rámci revízie právneho rámca pre verejné obstarávanie z roku 2014 Európa prijala veľmi kvalitný návrh, ktorý má veľký potenciál, ktorý sa snažíme o veľkej časti členských krajín plne využívať. Ja by som chcel poďakovať pánu Koelovi za jeho správu, o ktorej sa dnes hovorí. Rovnako ďakujem Markovi Tarabelovi. Správa pána Koelia komplexne opisuje súčasnú situáciu v oblasti verejných zákazok, a načítáva najzávažnejšie problémy tak na európskej, ako aj na národnej úrovni. Ja by som sa rád pozastavil nad troma vecami. Za prvé, treba sledovať dodržiavanie kritérií verejného obstarávania až príliš často vyhrávajú najlacnejšie zákazky a tým pádom je tu nelegálna konkurencia a ďalšie problémy. Ďalej treba zohľadniť, že Európska únia je celé hospodárstvo v rámci zohľadnenia zákazov sa to zohľadnilo na nejakých 45%. Treba eh, prijať opatrenia na nápravu tejto situácie, napríklad povinné rozdeľovanie zákazok a povinné školenia pre malé a stredné podniky. No, po tretie, v súvislosti s konštrukciou jednotného digitálneho trhu je potreba zmeniť aj priebeh procesu digitalizácie verejných zákazok. Treba zajistiť menšiu mieru byrokracie a vyššiu mieru transparentnosti. Na záver by som rád tiež hovoril o reciprocite v oblasti verejných zákazok na medzinárodnej úrovni. Otvorenie našich trhov nesmie znamenať, že zabudneme na to, aké je zložité alebo často nemožné aby európske firmy získali zákazky v tretich krajinách. To je neudržateľná nerovnováha a preto by som rád vyzval Európsku komisiu a členské štáty, aby túto situáciu napravili. Napríklad v rámci príjmania tzv. nástroja pre medzinárodné verejné zákazky, ktorý je stále obeťou vnútorných sporov na rade. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Matthews z EKR. E, nevidím ho tu a preto dostane v mene liberálov a demokratov slovo pán Selimovič. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánu koľovi. Tým spravodajcom za dobrú prácu potenciál verejného obstarávania je v každom prípade obrovský 250 tisíc štátnych orgánov v Európskej únii približne 14 nášho HDP, 2000 miliard eur každý rok na nákup služieb, dodávok no a stále tento obrovský potenciál je úplne využitý a sú na to viaceré dôvody. Poprvé, členské štáty len veľmi neskoro implementujú smernicu o starávaní, tak neskoro, že komisia musela spustiť konanie o porušení zmluv proti viacerým štátom a bohužiaľ obávam sa, že budú meškať aj s transponovaním pri ďalších lehotách, hlavne pre elektronické obstarávanie. Ďalej nevyužívajú sa verejné obstarávania strategické a preto ja ich chcem požiadať, aby verejné obstarávanie nepoužívali ako administratívnu záťaž, ale aby podporovali inteligentný inkluzívny rast na to, aby eh, pomohli vytvárať nové pracovné miesta a posilňovať trhy. No a ďalej, pretože eh, sú, sú potrebné ďalšie vzdelávanie odborníkov na verejné obstaranie. Tie smernice sú veľmi komplikované a členské štáty by preto mali zorganizovať školenia na to, aby verejné obstarávanie prebehlo eh, správne. A mali by ponúkať aj študijné kurzy na verejnom obstarávaní. Takže ja vítam iniciatívy a aktivity komisie a chcel by som všetkým pripomenúť, že lepšie verejné obstarávanie bude znamenať lepšie vynakladanie prostriedkov daňových poplatníkov v celej EÚ. Ďakujeme veľmi pekne. Za zelený dostal slovo pán Šoltes na dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu vynikajúcu správu. Áno, verejné obstarávania sú uh, problémom mnohých uh, politík. Treba, aby fungovali na sociálnom, pracovnoprávnom, uh, environmentálnom, uh, zdravotnom, uh, v, v oblasti zdravotníctva a demografických, uh, demografických zmien verejné obstarávanie prinieslo veľa dobrého, ale nie, veľa negatívnych vecí. To, čo je zlé, je, že Európska, to, čo hodnotí Európska komisia na 2 miliardy eh, korupcie, možno je to a pravdepodobne viacej, a preto štátne eh, orgány musia proti tomu bojovať a treba ich posilniť. Nuž a eh, v niektorých prípadoch verejné obstarávanie je je často prekážkou a to mm, jedna z oblastí, kde to tak platí, je strahovanie, strahovanie a potraviny pre, pre tie najzraniteľnejšie skupiny a treba zaručiť zdravú lokálnu, zdravé lokálne potraviny pre tieto eh, najzraniteľnejšie skupiny. A tým pomôžeme výrazne nášmu obyvateľstvu. Budeme chrániť eh, životné eh, prostredie, domáce hospodárstvo, eh, malých a stredné podniky, lokálne a samozrejme podporíme aj pracovné miesta. To sú všetko dopady, ktoré sú veľmi účinné. No a hovorí sa o tom, že keď budeme zohľadňovať pri verejnom obstarávaní len najnižšiu cenu a keď porovnávame zdravie a nízku cenu, tak treba uprednostniť v každom prípade zdravie. Ja si myslím, že v rámci tohto balíčka o verejnom obstarávaní musíme sa zamyslieť nad tým, či či e, je dobré zabezpečiť zdravú, e, zdravé potraviny, zdravú stravu pre všetky naše najzraniteľnejšie skupiny. Ďakujem veľmi pekne. A je to tak, že rečnícky zoznam tu nie je zobrazovaný správne e, na displej za mnou a chcel by som požiadať technikov, aby tento problém e, vyriešili, aby som vás chcel informovať len o tom, e, aby ste si nemysleli, že sa tu dejú nejaké chyby. No a slovo dostáva za GUE NGL pán Ferreira. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Verejné obstarávania musia byť dôležitým nástrojom pre členské krajiny, aby mohli obhajovať a podporovať výrobu, ekonomiku, zamestnanosť a taktiež ochranu životného prostredia. Áno, je tu legislatívny rámec EÚ a umožňuje teoreticky zohľadňovať tieto ciele, ale v realite nie je možné využiť všetok potenciál tohto nástroja, pretože sú tu obmedzenia, čiže legislatíva bola <clears throat> ušitá na mieru, aby vyhovovala hlavným nadnárodným koncernom, ktoré dominujú jednotnému trhu. Taká je realita. A vrhli sa e, na verejné obstarávania a ešte stále nemajú dosť. Treba dodať, že sa to týka aj napríklad verejných služieb. Tie mali byť chránené, ale postupne boli rozobrané a sprivatizované vďaka e, legislatíve aj nátlaku EÚ. Ďakujem pekne. Pán Šváb chce položiť otázku, použil modrú kartu. Pán Šváb, vy ste vystupovali v mene vašej politickej skupiny a preto by som bol radšej, keby sme si nechali túto možnosť pre tých, ktorí ešte sa vôbec nevyjadli. Ak na tom trváte, tak sa opýtam pána Ferreiru, e, či akceptuje vašu otázku. Takže, pán Šváb, e, trváte na svojej otázke? E, pán Ferreira tu hovoril o tých nadnárodných e, koncernoch. To je skôr zábavné, ale mám preto dve otázky. Čítali ste si ustanovenia z roku 2014, čo sa spravilo v prospech malých a stredných podnikov a druhá otázka, aké by ste chceli ešte ďalšie kritéria, ak to nemá byť kritérium hospodárskej súťaže. Možno, že mm, viete o niečom, čo som ja ešte nepočul. Pán Ferreira, 30 sekúnd na odpoveď. Stručne ja som hovoril o tej smernice, smernici z roku 2014 ako takej, ale to je iba retorika, akože sa ochraňujú malé a stredné podniky, tak ako je to aj v iných legislatívnych aktoch EÚ. Všetko to podlieha mm, voľnej, slobodnej konkurencii a preto to e, vlastne vyhovuje len veľkým podnikom, pretože oni dominujú tomuto trhu a nezabúdajte, a to je dôležité, nezabúdajte, že to ide ruka v ruke s oslabovaním verejných služieb. Týka sa to energetiky, ale aj zdravotníctva. Ďakujem. Teraz e, pán Aker na minútu a pol za EFDD. Uh, Vážený pán predseda, treba sa pozrieť na verejné obstarávanie, aby bolo jasné, že sa vďaka peniazom daňovníkov vytvárajú pracovné miesta a podporuje ekonomika, ale e, žiaľ realita je iná, sú tu právne prekážky a vylúčujú sa miestni uchádzači. E, v mojej oblasti napríklad údržba Udržbár, eh, eh, hlavná firma, ktorá eh, zaručuje údržbu plynovodov, už bola vylúčená z takéhoto verejného obstarávania a bolo to zase v prospech veľkých koncernov. Treba to zmeniť a myslím, že je jasné, akým spôsobom by sa dalo. Čiže uprednostňovať lokálnu ekonomiku. Je to aj prieskum ktorý dokázal, že každá libra ktorá sa menie. E, potom vlastne z toho 40 ide veľkým firmám. Naozaj e, iba zanedbateľné percento ostáva pre lokálne firmy pri verejných obstarávaniach. Ja mám aj osobnú skúsenosť, takže naozaj by bolo lepšie to zadávať lokálne, tak aby mali aj prácu ľudia. E, naozaj časy e, hospodárskych e, opatrení sa ešte neskončili. Peniaze naozaj musia ísť malým a stredným podnikom, ktorý, ktoré pôsobia na miestnej úrovni. Pán Aker, je tu modrá karta. Pani Grapini, sa vás chce niečo opýtať? Mulțumesc, domnule președinte. Stima... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený kolega. Ja s vami súhlasím, ale nemyslíte si, že verejné obstarávania, ktoré sú určené veľkým firmám, vlastne využívajú trik, že umelo navrhnú nízku cenu, ale realita je potom iná. Viete o tom? Niečo, pán Aker? 30 sekúnd máte na odpoveď. Áno, to je dobrá poznámka. Z Prestonu je skúsenosť taká, že ak zadám e, kontrakt e, malému alebo strednému podniku na miestnej úrovni, tak je to v prospech ekonomiky, ale aj zamestnanosti. Rozvíja to aj samozprávu. Ja myslím, že je na čase, aby sa tie pravidlá zmenili, aby sa tie prostriedky daňovníkov naozaj udržali na mm, tom mieste, kde sa vyberajú. Ďakujem. Predtým, ako dostane slovo ďalší rečník, chcem zopakovať, že poradie rečníkov na obrazovkách nie je správne. Prosím, nepridržiavajte sa toho, čo je teda oznámené. Pani Trošinsky za ENF. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Transparentnosť a e, rešpektovanie etiky pri verejnom obstarávaní, to sú prirodzené ciele. Je to zdravý rozum, ani sme nepotrebovali e, tento dokument, aby sme sa takto vyjadrili. Všetci si to myslíme, ale neobmedzuje sa to na tieto ciele. Transparentnosť a čestnosť, to ide ruka v ruke s inými menej jasnejšími ustanoveniami. Napríklad systematické otvorenie verejného obstarávania tretím krajín. To prináša otázky spojené so zvrchovanosťou a nezávislosti. Verejné úrady by mali verej... nezávisle môcť stanoviť kritéria, podľa ktorých sa vyberú výťazy Takže je tu veľký rozdiel medzi ultraliberálmi, ktorí spravujú EÚ a národniarmi, ktorí chcú ochraňovať svoje krajiny. Hospodárske, sociálne, environmentálne ciele podľa nás sú úprimné ciele, ale vy ich instrumentalizujete v prospech vášho bezhraničného projektu národná preferencia a, a lokálne zadávanie, to sú pre nás strategické ciele, čiže národná preferencia, za tým si stojíme a preto budeme hlasovať proti tomuto dokumentu. Ďakujem pekne. Takže toľko v mene politických skupín rečníci. Pán Šonierc, nezaradený teraz. Ja zareagujem na to, čo sa tu povedalo ohľadne verejného obstarávania. Hovorilo sa, ako keby to bol mm, oceán e, nekonečných možností, ktorý by mm, stal pred nami, e, ale to tak nie je. E, keď sa vydávajú cudzie peniaze na cudzie projekty, tak je to asi to najhoršie, pretože keď míňate svoje peniaze na svoje potreby, tak je to aspoň efektívne. Opak je neefektívny. Je teda treba Eh, aby sa štát stiahol zo všetkých oblastí, kde nie nevyhnutne potrebný. Treba bojovať aj proti nepoctivým úradníkom a neefektívnosťou. Eh, eh, kritérium najnižšej ceny, to je objektívne, ale samozrejme potom sa môžu použiť aj iné kritéria, ako napríklad sociálne a môže sa e, ukázať, že nejaký iný uchádzač to splňa lepšie. Treba, aby sa štát stiahol zo všetkých oblastí, kde nie je úplne nevyhnutný. To je prvý krok. Pani Nibler, Vážený prítomný, ja chcem hovoriť o jednom bode z vynikajúcej správy kolegu Koela podľa mňa je dôležitý. V správe sa uvádza počet um, eh, obstarávaní s jednou ponukou v rokoch 2006 až 2016 zo 14 stúpol na 19 Čiže tretina všetkých konkurzov má iba jedného uchádzača, takže mňa to trošku prekvapuje. Je to podľa mňa alarmujúce. Treba sa za, zamyslieť nad príčinami. Treba pamätať na to, že pre malé a stredné podniky to možno, že je príliš náročné sa podielať na niektorých e, obstarávaniach. Napríklad, keď sa buduje nová škola, bolo to Eh, bolo to celoeurópske obstarávanie a nakoniec bol tiež iba jeden eh, uchádzač, takže eh, je to veľká záťaž pre verejné úrady. Možno, že sa potom nakoniec maximálne dvaja uchádzajú. Čo tým chcem povedať? Chcem zdôrazniť, že pri zadávaní treba pamätať aj na tú administratívnu záťaž ktorú to predstavuje pre verejné orgány. Možno, že pri ďalšej revízii by sme sa mali pozrieť aj na pravidla verejného obstarávania. Možno, že hovoriť opäť o tých prahových hodnotách. Mne sa ten nástroj inak páči. Potrebujeme transparentnosť a spravodlivú konkurenciu pri verejných obstarávaniach, ale nie je možné, že potom e, tretina vlastne ako keby bola úplne zbytočná, pretože je tam iba jeden uchádzač, treba sa nad tým zamyslieť. Eh, hlavne v stavebníctve to treba nejako napraviť, napríklad pri tých eh, v Bavorsku pri budovaní škôl. Eh, neviem, či treba dovážať stavebné firmy z Portugalska alebo od Cypru. Takže majme to na pamäti pri ďalšej revízii. Ďakujem pekne. Pani Rozier na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi aj nášmu tieňovému spravodajcovi Markovi Tarabelovi. Tie čísla sa tu pripomenuli. Vieme, že verejné obstarávanie predstavuje 14 HDP. 2 miliardy eur. E a nejde tu iba o maximalizáciu zisku. Je tu nedávny balík legislatívnych opatrení z roku 2014. Ešte sa nedostatočne využíva európskymi eh, uchádzačmi. Je tam aj istá flexibilita. Eh, umožňujú sa eh, aj iné kritéria ako najnižšia cena, ale napríklad aj environmentálna kvalita, sociálna inklúzia. Tento balík je eh, pridanou hodnotou, pretože sa majú lepšie informovať verejní obstarávateľia, tak aby eh, to zohrávalo naozaj svoju úlohu a prispelo k lepšej ekonomike a udržateľnejšej ekonomike. Ďakujem vám veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Kelmer. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, toto je veľmi citlivá činnosť, kde štát musí preukázať, že veľmi starostlivo za, vy, vydáva peniaze občanov, daňových poplatníkov. Musíme dbať o to, aby všetko išlo tak, ako má, podľa predpisov, ale na druhej strane musíme uplatňovať hospodárstvo a úspornosť a to musí byť vyvážené aby občania skutočne pochopili, že čo vlastne štát robí s ich peniazmi. Na to potrebujeme aj patričnú transparentnosť. To znamená, čo je dôležité, tieto postupy musia byť nastavené tak, aby každý občan, každá firma dokázala na jednej strane postupovať týmito spôsobmi. Podarí sa nám to úspešne iba vtedy, ak to bude čo možno najmenej byrokratické, aby to tak, ako to povedala aj pani Nýbler, nemôžeme predsa všetko merať jedným metrom. Musíme dbať o to, aby tieto postupy boli čo možno najefektívnejšie, pretože inak budeme mať na, síce dobré pravidla, ale prakticky z toho nič nebudeme mať, pretože firmy nebudú v stave všetky podmienky splniť. A preto by sme mali bezpodmienečne sa zamyslieť nad tým, či by sme v jednotlivých oblastiach možno prahové hodnoty nemali pozmeniť tak, aby sme nevytvárali zbytočnú byrokraciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz zostane slovo pán, pán Eichhout, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Chcel by som sa poďakovať spravodajcovi za túto správu. My vidíme, že kontrola pravidel verejného obstarávania z roku 2014 znamená zlepšenie, že sa tu nebudeme pozerať iba na cenu, ale aj na kvalitu, to je jasné zlepšenie. V Holandsku to však povedie k novým problémom práve pokiaľ ide o otázku starostlivosti. Starostlivosť je u nás zabezpečená napríklad na úrovni komún a to viedlo k tomu, že vo viacerých obciach, pokiaľ ide o nákup starostlivosti, že si to vyžaduje viac námahy, pokiaľ ide o tie tendrové pravidlá a treba sa postarať o to, aby sme dostali tým predpisom z roku 2014 a vlastne s týmito problémami by sa mala zaoberať aj komisia, ak tu skutočne ide o lepšie predpisy. Dva kolegovia z národných štátov sa už pýtali, z národných parlamentov, spýtali sa otázku komisii a tam sa už tieto problémy spomenuli. Ja by som poprosil odpoveď na dve otázky. Poprvé, ste pripravení poskytnúť členským štátom väčší manevrovací priestor na to, aby ste tie nezamýšľané negatívne negatívne vplyvy ukončili, pokiaľ ide o tú úroveň komun a na druhej strane, pokiaľ ide o konkrétne hodnotenie, aký to bude mať dopad práve na sociálne služby. Ďakujem pekne. Mám dobré správy. Keď sa pozriete na tie elektronické obrazovky, kde sú mená rečníkov, tak tam už sa tie mená dali do poriadku. Takže teraz by mal dostať slovo pán predsiel, ale ten tu nie je. Niečo sa tu jednoducho deje Niektorí poslanci tu nie sú a teraz zostane slovo kolega Zarianopoulos. Nech sa páči. Ďakujem pekne. E, verejné obstarávanie a predávanie vlastne verejných statkov to sú obrovské sumy vo výškach miliard eur. A z medzinárodného hľadiska sú tie sumy ešte oveľa vyššie. Aj preto máme obavy Európska únia by chcela do toho zaangažovať aj tretie krajiny, pokiaľ ide o to verejné obstarávanie a okrem toho by mali tieto kritériá byť uplatňované tak, aby znovu dostávali príplatky monopoly. Pokiaľ ide o takýto zámer, ja si myslím, že to môže viesť k tsunami. V Grécku máme letiska, telekomunikačné spoločnosti, e, dokonca aj pláže, hory a verejná infraštruktúra, ako aj zdravotníctvo, toto všetko bolo v rámci tohto verejného obstarávania bolo predané a za vlády Cirizy vlastne eh, je tu ten tlak, aby sa podlahlo tým, ktorí majú peniaze a toto jednoducho bude musieť ešte nakoniec aj zaplatiť eh, grécka populácia. Vidíme, ako ceny rastú, ako účty rastú a jediný spôsob, ako sa z tohoto vymaniť, je to, že tento štátny majetok sa skutočne opäť vráti pod kontrolu štátu. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo pán Scheinfeld. Máte dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Teraz tu hovoríme o záležitosti, ktorá je veľmi dôležitá, nie len pokiaľ ide o e, náš pracovný trh, ale aj pokiaľ ide o množstvo peňazí, o ktorých hovoríme. My sme smutní z toho, že sa tá smernica z roku 2014 implementuje tak pomaly, ale teraz by som chcel poukázať na niektoré otázky, ktoré tu odzneli Zatiaľ sa zohľadňovalo teda to kritérium najnižšej ceny, ale myslím si, že by tu mali byť aj ďalšie kritéria, ako napríklad kvalita. Takisto treba zobrať do úvahy aj celkový, celkovú životnosť cyklu výrobku a nielen, tá poč- nielen tú počiatočnú fázu projektu. Treba takisto zobrať do úvahy napríklad aj mieru rozvoja alebo zavedenie nových technologických riešení, verejné obstarávanie by nemalo reflektovať a odzrkadľovať, malo by skôr stimulovať ten technologický pokrok. A čo je ešte dôležitejšie, že mali by sme znížiť mieru byrokratického zaťaženia a podporiť mieru flexibility práve v oblasti verejného obstarávania. Podniky musia mať možnosť a príležitosť prispôsobiť sa na zmeny, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa implementácie prác. Napríklad nemáme k dispozícii až toľko pracovnej síly, čo vlastne vedie k tomu, že náklady na pracovnú sílu sú oveľa vyššie a e, vyžaduje si to väčšie zdroje. Avšak nemáme k dispozícii určitú flexibilitu a viaceré firmy a podniky jednoducho podľahnú a neúčast, nezúčastnia sa teda toho procesu výberového konania. Takisto potrebujeme väčšiu symetriu, pokiaľ ide o prístup k európskym eh, trhom, ako aj pokiaľ ide o prístup k trhom tretích krajín. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani Mici. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, táto správa predkladá stratégiu, ktorú by mali zaviesť členské štáty na to, aby zabezpečili taký systém, že verejné obstarávanie spolu s e, pôjde teda ruka v ruke s rozvojom technológie. Takýmto spôsobom by sme zabezpečili stratégiu verejného obstarávania, ktoré by bolo bližšie občanom a vládam, ako aj súkromným e, podnikom ja si myslím, že táto správa je dôležitá práve preto, že sa tu vytvára určitý systém elektronického obstarávania, čím sa zabezpečí vyššia miera transparentnosti a takisto sa vytvorí určitá platforma na to, aby štandardy Európskej únie mohli byť lepším spôsobom dodržiavané. Pokiaľ ide o implementáciu, týchto predpisov všetko závisí práve od tejto implementácie. Malta implementovala európske predpisy, pokiaľ ide o verejné obstarávanie a urobili sme to ešte pred ostatnými členskými štátmi. Preto by som chcela vyzvať členské štáty, aby konali na základe tejto smernice a to v prospech transparentnosti. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz dostane slovo pán Funtulis. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Ja si v niektorých členských štátoch e, sú verejné tendre priestorom pre korupciu, ale boli tu aj prípady, kde európske inštitúcie takisto neobstáli v tom najlepšom svetle. Verejné zmluvy, verejné, za, verejné obstarávanie alebo zákazky sa niekedy dávajú nie tak, aby sa zohľadňovali princípy znižovania byrokracie a ochrany verejných záujmov je veľmi dôležité, aby tieto verejné zákazky sa dávali aj v kontexte rastúceho mm, hospodárskeho rastu. Členské štáty musia mať možnosť vyjadriť sa a tieto tendre musia byť vypisované tak, aby sa čo možno najviac dalo vyhnúť prípadom korupcie, ktorú sme zaznamenali vo viacerých členských štátoch. Musíme bojovať proti tomuto fenoménu. Nemôžeme dopustiť to, aby sa tu ľudia obohacovali vždy na úkor občanov. Ďakujem pekne, pani Grapíny, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne. Áno, je veľmi dobre, že tu máme správu z vlastnej iniciatívy k tejto téme. Legislatívny balíček musíme analyzovať. V roku 2014 bola táto smernica prijatá. Boli tu viaceré body, s ktorými som nesúhlasila. Smernica z roku 2014 nie je dostatočne jasná a je príliš všeobecná. Takisto si treba uvedomiť, že v členských štátoch sú odlišné situácie práve pokiaľ ide o národné zákony a predpisy. Teraz tu máme väčšie problémy, pani komisárka, neviem, ako ich chceme vyriešiť. Takže pokiaľ ide napríklad o lehoty, lehoty, ktoré súvisia s tým, ktoré týkajú možnej participácie na projektoch. Ja si myslím, že sú príliš dlhé a nie je tu jasná definícia toho, že kto sa môže prihlásiť a kto nakoniec bude teda ten, kto môže napadnúť napríklad takýto výsledok. A pokiaľ ide o kritérium najnižšej ceny, už to tu odznelo, bolo to povedané, viac ako 60 takýchto verejných obstarávaní E, sa nedrží práve toho princípu najnižšej ceny. A pokiaľ ide o medicínsky výstup, toto takisto, to by malo podľa mňa byť vyňaté z tohto. Ďakujem pekne. Týmto je teda zoznam rečníkov ukončený. Teraz sa dostávame k spontánnej rozprave Catch aj. Máme 7 prihlásených a ja môžem dať všetkým slovo. Najprv dostane slovo pán Dorfman. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ja som bol spravodajcom, pokiaľ ide o stanovisko vo výbore Envy a tam e, v podstate som tú správu v tomto výbore pripravoval. Ja som sa sústredil na to, pokiaľ ide o obstarávanie e, potravín, pokiaľ ide o školy, stredné školy alebo nemocnice. Ja si myslím, že práve tu zákazníci, ale takisto aj rodičia žiakov by chceli lokálne potraviny a niekedy to absurdné, keď verejná správa je nútená verejným obstarávaním kupovať výrobky, ktoré sa kupujú a dovážajú zďaleka. Ja samozrejme chápem pravidla jednotného vnútorného trhu, je to dobré a rozumné, ale myslím si, že práve v takýchto prípadoch by sme mali dať možnosť zdravému rozumu, aby sme jednoducho vyšli v ústrety vyšli v ústrety zákazníkom, ktorí si želajú napríklad v tejto oblasti kupovať lokálne výrobky. A preto by sme mali v týchto verejných obstarávaniach nájsť riešenie pre túto oblasť, kde napríklad zadávateľia by mali možnosť kupovať lokálne výrobky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo pán Palm na tie minútu, nech sa páči. Poprosím, návštevníci nemôžu tlieskať, môžete počúvať, ale nemôžete tlieskať. Pán Palmer, ja som počúval väčšinu z toho, čo tu dnes odznelo, pokiaľ ide diskusiu o tom, aby toto verejné obstarávanie bolo bližšie pre malé a stredné podniky, ako aj pokiaľ ide o miestne dobrovoľnícke organizácie a charity. Ale otázku, ktorú by som chcel špecificky spomenúť, je škandál, ako je moderné otroctvo. Máme tu prípady moderného otroctva, ktoré sa do čo do počtu narastajú v Európskej únii, napríklad v mojej vlastnej krajine 136 tisíc ľudí, teda sa aspoň odhaduje, že boli obeťami moderného otroctva v roku 2017. Bolo by škandálom, ak by moderné otroctvo bolo takto podporované, práve pokiaľ ide o vynakladanie verejných peňazí v oblasti verejného obstarávania, a pokiaľ ide o to, akým spôsobom sa firmy dostávajú k výhre týchto procesov. A ja dúfam, že parlament podporí kroky, ktoré budú riešiť moderné otroctvo práve v tejto oblasti. Napríklad pokiaľ ide o kooperatívna spolupráca boja proti modernému modernému e, otroctvu. Sú to charty, ktoré podpisujú jednotlivé komuny. Pokiaľ ide o tento boj, treba urobiť všetko preto, aby sme ho vyhrali. Ďakujem pekne. A slovo Teraz zostáva pán Metiu na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, za to, že ste mi dovolili vyjadriť sa k tejto dôležitej veci. No a čo sa týka verejného obstarávania, tak to mm, veľké dobré, veľké spoločnosti a veľké kontrakty vlády podporujú, ale to malé je krásne, malé spoločnosti môžu byť účinnejšie, efektívnejšie a lacnejšie ako veľkí rivali. Bohužiaľ, menšie spoločnosti veľmi často sú vylúčované z, alebo vylúčené z účasti na verejnom obstarávaní. A som rád, že táto správa to rieši, ale musíme ísť ešte ďalej. V mojom regióne malé spoločnosti veľmi trpia kvôli neskorým platbám, e, veľkej byrokracii a rôznych eh, povinností, ktoré musia splniť na to, aby dostali zákazku a aby boli vyplatení po odvedení práce. To malé je krásne, malé spoločnosti ponúkajú uh, dobré veci vládam, lokálnym spoločenstvom a musíme ich podporiť. Ďakujem pekne. A pán Epitideos dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Každý štát samozrejme musí zadávať zákazky a tie dostávajú aj spoločnosti v zahraničí. Tieto zohrávajú dôležitú úlohu pre rozvoj členského štátu alebo hospodárstvo v členskom štáte, pretože eh, tak sa dosiahujú cieľ, ktoré sú mm, dôležité pre celú, celú, celý štát, eh, infraštruktúra, telekomunikácia a tak ďalej, kam samozrejme každý štát chce ďalej rozvíjať a budovať svoje hospodárstvo, nielen politiku. No a to vidíme aj v Grécku pri realizácii memoranda, kde často snažíme alebo boli snahy zastaviť a eh, tento hospodársky rozvoj, ale treba to rozšíriť, aj na, alebo je to rozšírené na tretie štáty, eh, ktoré sa môžu zúčastňovať. No a často to vedie k tomu, že vlastné miestne podniky majú oveľa menej a menšie možnosti eh, zúčastňovať sa verejného obstarávania. A ja som za to, aby eh, sme našli nejakú rovnováhu, spravodlivú hospodárskú súťaž, tak aby mm, museli podniky z tretich krajín dodržiavať pekne všetky pravidlá. Pán Hetman na jednu minútu ešte. Ďakujem pekne, pani pán predsedník, pán predseda, vážená pani komisárka, pravidla sú dôležité pre riadne fungovanie nielen v danej krajine, a, ale aj v rámci jednotlivých úradov regionálnych a lokálnych. A preto som rád, že komisia sa pustila do iniciatívy stratégie na založenej na šiestich jasných prioritách. Procesy súvisiace s verejnými zákazkami musia byť jasné a preto podporujem i maximálne zjednodušovanie. Veľký potenciál v tomto smere je využívanie nových technológií. Tým sa vytvoria tzv. elektronické zákazky, ktoré sú celkovo realizované online a dôležité je, aby kritériá hodnotenie zákaziek boli eh, obohatené iné kritéria než len cenu. E, prihľad na vyváženosť projektov a na kvalitu projektov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, 250 tisíc verejný zákazok sa prideluje na rôznu prácu, na obstarávanie materiálov a tak ďalej. 3 miliardy eur. 14% HDP o to tu ide a si viete predstaviť, že to je obrovská čiastka no a to oblasť spojená s mnohými s mnohými škandálmi no a je dôležité, aby štát dokázal lepšie realizovať svoju stratégiu a zohľadnil všetky dôležité kritéria. Len 45 zmluv tieto kritéria splňajú. Ostatné zmluvy boli pridelené podľa kritéria najnižšej ceny. Ale to neznamená, e, že tu je záruka, že práce, ktoré boli vykonané, sú skutočne aj účinné. To všetko viedlo k problémom v Európskej únii. Videli sme, že boli pridelené verejné zákazky aj podnikom z tretich krajín, pričom tretie krajiny svoje trhy zatvárajú. Musíme sa dohodnúť, buď sa zorganizujeme lokálne, alebo hm, povieme, že národné priority, alebo posilníme konkurencieschopnosť domácich podnikov cestou týchto verejných zákazok. A teraz slovo dostane pán Zdrojevský a tým je uzatvorená spontánna časť našej rozpravy. Ďakujem pekne. Ja musím priznať, že som priaznivcom obmedzenia objemu prostriedkov vydávaných v verejnom obstarávaní, ale ešte viac som priaznivcom zavedenia hospodárskej aktivity verejných orgánov, hlavne samozpráv, ktoré sa trošku vymýka spod kontroly a verejných inštitúcií a treba to osobitne sledovať. Rád by som poukázal na dve veci. Rád by som pochválil kolegu Karla Koelia. Myslím, že odvedol dobrú prácu sú dve veci, ktoré rozhodujú o kvalite. Verejný zákaz, poprvé prvé je to legislatíva a po druhé je to presnosť zadania tej zákazky, často keď sledujem. No a čiže sa tu necháva veľký priestor na, alebo je tu veľký priestor na zlepšenie a na to by som rád eh, poukázal. Ďakujem pekne. A tým sme sa dostali na koniec spontánnej časti rozpravy. A slovo dostáva ešte raz pani Bienkovská. Ďakujem veľmi pekne. Aj z tejto diskusie je viditeľné, aká dôležitá je táto téma. A ja by som ešte raz rada zdôraznila, že dôvod, prečo sme rozhodli prijať tento balíček, je nie, že preto, že legislatíva bola zlá, legislatíva je nová, čerstvá, ale z nášho pohľadu myslíme, že toto je dobrá legislatíva Zlá je implementácia. Niektorí z vás povedali, že nie je tu dostatočná flexibilita. Legislatíva dáva veľkú flexibilitu a manevrovací priestor samozrejme treba dodržiavať zákony, ale je tu veľký manevrovací priestor napríklad pre sociálne služby. Je tu možnosť eh, učenia cez eh, ľahký režim, až po integráciu všetkých sociálnych kritérií v rámci verejného obstarávania. Takže pre tento špecifický bod pripravujeme usmernenia v sociálnom verejnom obstarávaní, aby sme pomohli členským štátom. Rovnako súhlasíme s tým, že digitalizácia verejného obstarávania je mimoriadne dôležitá na jednej strane. Z nášho pohľadu veľmi zlepší transparentnosť, napríklad po pre neskoré platby a dostane to zvýši. V každom prípade, pretože vidíme v členských štátoch zvýšiť participáciu malých a stredných podnikov. Ale samozrejme, je len pár členských štátov, ktoré zavedli takúto možnosť, ale komisia je za plný cyklus verejného obstarávania v každom prípade miestna úroveň, lokálna úroveň, mnohí z vás to povedali, ja to úplne chápem. Mám osobné skúsenosti s verejným obstarávaním. Ja musím povedať, že to nie je európska legislatíva, alebo eh, veľká zaťaž nie je európska legislatíva. Problém sú všetky tie ostatné veci, ktoré sa pridávajú počas procesu transpozície. To je vážny problém všade v Európe, no a preto sme rozhodli, eh, že myslíme samozrejme teraz sa eh, nie je chvíľa na to, aby sme menili legislatívu, ale toto partnerstvo, ktoré chceme vytvoriť, výmena názorov, usmernenie, ľudia sa niekedy skutočne boja eh, prijať eh, správne rozhodnutie, pretože si myslia, že nemajú dostatočné schopnosti a nevedia, ako to urobiť. A tiež neskôr transpozícia, smernice niektorí z vás to spomenuli, to je ten najväčší deficit štatistik, ktoré máme, je v Nemecku, pretože stav transpozície je veľmi, veľmi meška, takže nemáme skutočne štatistiky o, o tom, ako to funguje. Na mieste dovolte mi dodať ešte, že od prijatia sme implementovali nástroj XAME pre veľké investičné projekty. To už je veľmi konkrétna služba, a to aby sme pomohli verejnej sfére pri verejných obstarávaniach a mm, rozšírili sme stovku dobrých osvedčených postupov pro profesionalizáciu. Zverejnili sme nás dokumenta o novácii a ďalšie veci sa budú venovať sociálnemu verejnovému obstarávaniu. Takže ja sa veľmi intenzívne venujem tejto téme a chcem udržať diskusiu s vami, pretože myslím, že to skutočne funguje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Rozprava. A na záver rozprávy slovo dostane ešte spravodajca pán Kolo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval pani komisárke Bienkovskej za to, čo povedala. A rovnako by som rád zdôraznil ešte jednu vec, ktorej hovorila aj ona. čelíme e, také situácii, že my sme našu úlohu splnili, vytvorili sme legislatívny rámec, Európa si splnila svoju úlohu, ale problém je v transpozícii e, členských štátov, e, ktorá často trvá veľmi dlho, meškáno členské štáty musia konať, aby ak nepoškodili to, čo bolo prijaté na európskej úrovni. Ďakujem veľmi pekne všetkým kolegom za ich prejavy a poviem tri veci. Existuje veľký konsenzus o hlavných cieľoch tejto iniciatívy. Treba uvedomať, že tento nástroj je zameraný na boj proti korupcii, na za, zaručenie spravodlivej hospodárskej súťaže, je nástroja, na podporu inovácií, obehového hospodárstva, udržateľný a inkluzívny rozvoj. A tiež s ohľadom na sociálne aspekty druhá vec je, eh, je to na prospech malých a stredných podnikov. To som tiež počul v mnohých príspevkoch a s tým súhlasíme. Skutočne eh, ide o podporu mm, digitalizácii nejde úplne eh, priamo nástroj na zjednodušenie, ale je to nástroj, ktorý zlepší transparentnosť no a Myslím, že to je v záujme každého, aby sa prostriedky vydávali správnym a účinným spôsobom. No a ja si myslím, že a dúfam, že dnešné hlasovanie bude pozitívne za toto odporúčanie Európskeho parlamentu. Ďakujem, končím rozpravu a hlasovať sa bude dnes. Ďalší bod nášho programu. Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu. Prvým bodom je zhoršovanie slobody médií v Bielorusku a konkrétne prípad Charty 97. Slovo dostáva pán Tenok, autor. Vážený pán predseda, ja vítam rozhodnutie v roku 2016 teda bol som trošku obozretný, čo sa týka zrušenia väčšiny svojich reštriktívnych opatrení voči Bielorusku, aby už nebolo takou izolovanou krajinou, ale po anexácii Krymu Ruskou a e, ofenzívou na východu Ukrajinu, tak e, je tu presvedčenie, že e, prezident Bieloruska Lukašenka, Lukašenko by mohol privítať lepšie vzťahy z EÚ a vyvážiť k dominanciu Ruska. A on by možno tiež mohli s cestou ako mhm. Janukovič na Ukrajine. A preto sa, by sa mohla zlepšiť sloboda a demokracia v Bielorusku a približiť túto krajinu k západu. Ale je tu prípad webovej lokality Charty 97 a to ilustruje, že takéto zmyšľanie bolo príliš optimistické a z nášho uznesenia vyplýva, že e, novinári sú obeťami zastrašovania e, e, Natália Radina, tej sa vyhražali smrťou a to je obzvlášť nepokojujúce. Prezident e, Lukašenko, že by mal zmeniť správanie, to je možno, že trošku unáhlené, mm, ale naozaj treba zaručiť, aby mohli pôsobiť také lokality ako Charta 97, aby sa možno v budúcnosti Bielorusko mohlo stať demokratickou krajinou. Ďakujem pekne teraz pán Auštrevičius na minútu tiež e, autor. Ďakujem pekne, pán komisár, vážení kolegovia, kolegyne. Je tu uznesenie o ľudských právach v Bielorusku. Ide konkrétne o slobodu médií, médií alebo absenciu takejto e, slobody e, a prenasledujú sa e, slobodní e, ľudia v e, Bielorusku v budúcnosti budú musieť byť e, zaregistrovaní aj všetci účastníci internetových fór a ich osobné údaje budú postupené KGB nástupcom KGB. Takže ja chcem jasne povedať, že nestačí povedať, že podporujeme naďalej webovú lokalitu, chartu charty 97. Ale aj ESVČ sa musia uh, uistiť, že táto webová uh, lokalita už nebude zablokovaná. Treba uh, jej pomoc aj finančne. Uh, Lukašenko vytvára aj jadrovú, jadrového strašiaka, jadrovú elektráreň v oblasti Ostrovec. To bude hrozbou bezpečnostnou aj pre celú Európu Takže e, Európa musí e, mať jasné požiadavky a podľa toho postupovať. E, netreba zatvárať oči pred tým, čo sa deje v Bielorusku, pretože Minsk sa ani len netvári, že sa niečo mení v Bielorusku. A prosím, nevyjednávajte už o prioritách partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom. Pán Rope na minútu a pol. Ďakujem pekne, vážený prítomný. Bielorusko dnes v skutočnosti je príklad toho, ako obmedzovanie slobodných médií a porušovanie ľudských práv môže ohroziť bezpečnosť krajiny, regiónu, ale aj celej Európy. Bielorusko prežilo jednu z najväčších e, jadrových katastrof a teraz sa púšťa do, novej jadro, jad, do nového jadrového dobrodružstva, čo môže dopadnúť ešte horšie ako Černobyl. Bielorusko obmedzuje e, nezávislé médiá, ako, akými je aj webová lokalita Charta 97 to má dopad na eh, celú spoločnosť a eh, teraz sa eh, plánuje výstavba obravej jadrovej, obrovskej jadrovej elektrárne v oblasti Ostrovec a pritom také niečo už nemalo prichádzať do úvahy po Černobyle. Mňa sa voliči pýtajú, čo robí EÚ na zaručenie jadrovej bezpečnosti v e Ja sa teda obraciam na komisiu, ako zaručíme to, aby tie e, záťažové testy sa uskutočnili v ostroveci a aby sa uplatnili e, odporúčania EÚ. Sú to milióny prostriedkov daňovíkov, ktoré idú do Bieloruska. Nemyslíte si, že sa využívajú iba na výstavbu tejto novej jadrovej elektrárne a obmedzovanie slobody médií? Ďakujem teraz pán Pani Mudy, ďakujem pekne, pán predseda. Slobodná, nezávislá tlač, to je základná európska hodnota a musí to byť aj veľká časť vzťahov EU-Bielorusko. Charta 97 poskytuje jasný príklad toho, e, ako sa naše hodnoty podkopávajú. Táto webová lokalita bola zablokovaná v Bielorusku a nedávno aj v Rusku. Ide o to naozaj brániť tomu, aby verejnosť mohla byť informovaná. Aj iné webové stránky a sociálne médiá sú prenasledované. E, bráni sa anonimite a má sa tým zabrániť slobodnému prejavu. E, je to širší trend, e, ale to, ten kontext už je opresívny. E, takže nie je možné ani sa slobodne združovať v Bielorusku. Napríklad prípad e, toho nezávislého odborára. V roku 2016 EÚ e, zrušila väčšinu sankcií, ktoré sa uplatňovali vo vzťahu s niektorými Bielorusmi a firmami. Dúfali sme, že budú lepšie vzťahy a teda sa aj zlepší situácia základných slobod. Ukázalo sa, že to nefunguje. Je tu prípad Charty 97 aj e, toho odborára. E, a to jasne svedčí o e, tomto neúspechu. Teraz treba konať. ESVČ musí začať financovať organizácie, ako je aj Charta 97 a Belsat TV, pretože oni poskytujú nezávislé správy. To financovanie musí byť priame a rýchle. E, podpora EÚ Bielorusku musí byť ale podmienená a musia tu byť aj mm, postihy, ak sa tieto podmienky nebudú splňať. E, zastrašovanie, hrozba smrti, e, väznenie novinárov, postupovanie proti aj odborárom. To sú presne tie postupy, kvôli ktorým by už nemala EÚ finančne podporovať Bielorusko. Ďakujem pekne. Teraz e, pán Urban Krespo na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme opäť pred dvojakým metrom. Uznesenie totiž to zdôrazňuje prenasledovanie v Bielorusku. To e, bráni nejakým lepším vzťahom medzi EÚ a Bieloruskom a e, lepším zapojením sa Bieloruska do východného partnerstva. E, finančná pomoc v roku 2014 až 2017 v kontexte politiky susedstva dosiahla milióny eur. Dohoda sa týka aj mobility jednotlivcov a mm, je tu externalizácia kontroly e, e, vonkajších hraníc EÚ, e, majú sa vytvárať zadržiavacie centra pre migrantov, čo znamená, že uznávame, že sa pošliapavajú ľudské práva v Bielorusku, ale zatvárame mm, inej oblasti oči a platíme veľa za to, aby táto krajina bola policajtom namiesto nás na e, vonkajšej hranici EÚ. To nie je konzistentné. Bielorusko nemá azylovú e, politiku a vracia ľudí do krajín, kde im e, hrozí prenasledovanie. Nebol im udelený azyl. Čiže naozaj sa robí všetko na to, aby sa znížili migračné toky, aj keď to zahrania Bielorusk. Takže naozaj je tu dvojaký meter, pretože eh, niektorí nechceli, aby sa toto zjavilo v uznesení. Ďakujem a teraz na dve minúty pán Štetina. Ďakujem za slovo, pane predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň. Slobodné médiá a nezávislí novinári to sú úhlavní Lukašenkovi nepriatelia, Novinári nezávislých médií sú cieľom zastrašovania. Portál Charta 97 je už skoro rok zablokovaný. Rok 2010, vtedy bol spoluzakladateľ tejto stránky zabitý, zavraždený. Charta bola vyhnaná z Bieloruska a ju od roku 2011 z Polska. Stránku blokujú, Došlo tu k vlne zatýkania a zabavovania majetku v redakciách. Novinári sú obvinení trestnoprávne a hrozia, hrozí im väzenie. V minulom roku bolo zatknutých viac ako 100 novinárov. Pred dvomi rokmi sme zrušili reštriktívne opatrenia voči Bielorusku. Bielorusko profituje z európskych peňazí, preto apelujem na podmienky našej spolupráce na to, aby sa dodržiavali základné práva a slobody občanov Bielorusku. Lukašenko nám ukazuje, že miesto demokracie iba zhoršuje situáciu a prenasleduje tých, ktorí chcú občanov v tejto krajine informovať o tom, čo sa tam deje. Neverme diktátorom, dámy a páni. Webový portál Charta 97 vznikla na základe hnutia Charta 97. Hnutie bolo inšpirované chartou 77 z Československa. Ďalší dôležitý dôvod, dámy a páni, prečo ja to cítim ako Čech a mám povinnosť bojovať proti porušovaniu ľudských práv v Bielorusku. Sloboda sa nedá e, podmienovať. Bieloruská sloboda je aj našou slobodou. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Ako prvý je prihlásený pán Zdrojevský. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako predseda delegácie do Bieloruska mi veľmi záleží na tom, aby táto diskusia bola čo možno najpresnejšia. Nebudem opakovať to, čo tu už povedali moji predrečníci, ale chcel by som doplniť dôležitý prvok. Kultúra. Bielorusko by malo byť pyšné na umelcov, tvorcov, majú dokonca aj Nobelové, Nobelového nositeľa za literatúru, ale vidíme, ako sa obmedzuje napríklad e, divadlo. Hovorím o slobodnom divadle, ktoré je obmedzované. Umelci a profesori, ktorí chcú pomôcť, boli takisto zastrašovaní, ako aj e, poslucháči. Mali by sme urobiť kroky na to, aby sme prijali stanovisko parlamentu, aby bolo toto čo možno najpresnejšie. Ďakujem pekne a za SND dostane slovo pani Julie Ward. Európska únia musí konať, pokiaľ ide o Bielorusko. Pasívnosť Európskej komisie a Európskej služby vonkajšiu činnosť teraz posilnila Lukašenkovú vládu. Situácia v oblasti ľudských práv, predovšetkým pokiaľ ide o slobodu tlače, sa zhoršuje, a to rýchlo. Prístup k oponentom politickým je strašný. V tejto krajine je ešte stále trest smrti, ktorý sa môže využívať. Prípad Mikaela Zamšušného je strašný. Bol v samotke vo väzení v podstate už od júla. A toto sa deje na pôde Európy. Dimitri Pabrik, žurnalista, ktorý bol v auguste zatvorený po, v rámci útoku na slobodu tlače, poukázal na to, že bol v, za, vo väzbe donútený, aby podpísal spoluprácu s KGB. V prípade Charty 97 tu už boli popúsané popus, bola popísaná tá situácia. Ja som spolupracovala s touto organizáciou za posledné mesiace. Vidíme, že Európska únia, oni majú pocit, že Európska únia pod podviedla. Apelujem na pána komisára Hahn a na vysokú predstaviteľku, aby zlepšili e, svoj prístup, pokiaľ ide o zlepšovanie situácie s ľudskými právami v Bielorusku. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane za EKR pán Jurek Slovo. Nech sa páči. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, vážení poslanci a poslankyne. Bielorusko to je krajina, ktorá nám je blízka. Je to krajina, ktorá hraničí takmer s desatinou štátov Európskej únie. Táto krajina momentálne bojuje práve o svoju históriu. Sú tu odhady podľa niektorých eh, odborníkov v Polsku, že tu došlo k zavraždeniu viac ako 4 milióna ľudí. Našťastie sa začína tejto situácii venovať pozornosť. Ale teraz sú tu ďalšie problémy. Napríklad arcibiskup Kondrušievič z Minska povedal, že pamäť e, obetí môže byť takou skúškou pokiaľ ide o túto situáciu. Treba apelovať na bieloruské orgány, aby ukončili desakralizáciu, znesveťovanie tohoto významného cintorínu. Ide o cintorín, ktorý je takým mementom veľkej tragédie, ktorá by nás mala, ktorá by nás mala všetkých približiť v boji proti komunizmu. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Selimovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Situácia tlače v Bielorusku sa zhoršuje aj naďalej. Bielorusko je teraz na 155. mieste zo 180. miest, pokiaľ ide o index slobody tlače. Zastrašovanie, hrozby, to je súčasť každodenného života nezávislých eh, novinárov v auguste roku 2018 bieloruská polícia, bieloruské orgány zakročili proti slobode tlače. Zároveň vláda zlepš- zvýšila kontrolu nad tlačou tým, že sa novinári musia registrovať na úradoch predtým, než môžu niečo zverejniť. Toto je nad rámec čohokoľvek, čo si vieme my v tejto miestnosti predstaviť. A preto bieloruské orgány musia zrušiť e, zákaz charty 97, musia zlepšiť e, situáciu v oblasti slobody tlača. Preto apelujem na všetkých, aby podporovali mimovládne organizácie. My to dlžíme občanom Bieloruska na to, aby sa obhajovala sloboda prejavu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A teraz za GUE dostane slovo pani Veržia. Máte minútu a pol, prepačte. Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Bielorusko je častokrát považované ako posledná diktatúra v Európe. To je jediná európska krajina, ktorá nie je v Rade Európe. Trest smrti ešte stále je v platnosti Pán Lukačenko bol zvolený v roku 2015 s 83,5 hlasov. Áno, sloboda vyjadrovania je potlačovaná, zatvorenie charty 97 je iba jedným príkladom. Avšak Európska únia iba spolupracuje. Dokonca hovoríme aj o liberalizácii víz. Prečo? Pe- že by sme boli naivní? Nie že by sa opakoval ten scenár s Ukrajinou. Možno Bielorusko je v podstate takou rukou Európskej únie. Máme tu 91 miliónov, ktoré sme dali v rámci politiky susedstva na to, aby sa lepšie kontrolovali hranice s Polskom. Stovky čečenských občanov, ale aj Tadžikov a v Sýrii boli zablokovaní v Breste na hranice s Bieloruskom. Polsko odmietlo preskúmať ich žiadosti o azyl a niektorí boli zaslaní práve do Ruska. Polsko je ešte viac spolupracujúce so zamestnancami ukrajinskými, aby sa, sa zamedzili tie toky migrantov smerom na juhu a odmietame solidaritu za Európsku Nezatvárame Zatvárame oči pred tým, čo sa tu deje a spolupracujeme s krajinami, kde vidíme, že sa porušujú členské štáty. Je to nekoherentnosť z našej strany? Možno vzhľadom, pokiaľ ide o záujmy členských štátov. Ďakujem veľmi pekne. A teraz sa ukončil vlastne zoznam rečníkov za politické strany a dostane slovo pani Šojdrová. Ďakujem veľmi pekne. Kolegyne a kolegovia, spoločnosť je slobodná podľa miery slobody médií. Ja sa teším, že Európsky parlament sa zhodol, pokiaľ ide o podporu slobodných médií. Novinári v Bielorusku zažívajú novú vlnu represií. Zamestnanci médií, ktorí kritizujú režim, pána Lukašenka sú zatýkaní, bytí alebo musia platiť pokuty. Vláda blokuje prístup k nezávislým médiám na internete. Zablokovala takisto aj e, portál Charta 97, ktorý tu bol ako platforma pre tých, ktorí sa v Bielorusku snažili o podporu demokracie. Napríklad v júni tohto roku Bieloruský parlament schválil novelu mediálneho zákona, chceli bojovať proti dezinformáciám, ale znamená to iba ďalšia nová, že to bude ďalšia cenzúra. Za slobodu slova sa musíme postaviť v tejto krajine. Zatýkania, fyzické útoky na novinárov sú jednoducho nepriateľné, rovnako je nepriateľná aj cenzúra. Schl- sloboda zhromažďovania a ďalšie slobody sú našou podmienkou pre spoluprácu s Bieloruskom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Demesmaker. Vyhrážky, cenzúra, zatýkanie. E, tým sa Bielorusko dostalo na 150. miesto na Svetového indexu slobody tlače. E, posledný diktátor Európy Lukašenko drží média pevne v rukách, netrpí žiadny kritický žurnalizmus. Aj po mierových e, masových protestoch februára 2017. 700 ľudí bolo zatknutých a medzi nimi je 100 žurnalistov. A ohrozenie nezávislých médií je dnes stále reálne. Nemôžeme byť e, naivní. Lukašenka nezaujíma, on nemá záujem o reformy. Priblíženie e, západu vyplýva len z jeho e, chuti pomoci a peniazoch. Lukašenko chápe len jasné slova, pokiaľ nebude rešpektovaná sloboda tlače, tak nemôže byť žiadne približenie. Ďakujem pekne. A tým sa dostávame k spontánnej časti našej rozpravy. Štyri žiadosti o slovo som dostal, všetci dostanú slovo. Ako prvý dostane slovo pán Faria na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja v mojom príspevku by som chcel sústrediť na represie a bohužiaľ to konštatovanie, ktoré sme z minulosti, a dnes platí ešte viac ako minulý rok, a, čo sa týka situácie žurnalistov, bojovníkov za ľudské práva, e, charta 97, e, to všetko je modus operandi diktatorského režimu, ktorý neakceptuje kritiku. Je to jediná európska krajina, ktorá ešte uplatňuje trest smrti a buduje e, novú jadrovú elektráreň. No, a preto pre normalizáciu vzťahov s touto krajinou musíme žiadať rešpektovanie ľudských práv. No a asociácie žurnalistov eh, dali Nechorovú cenu a preto musíme jasne odsúdiť spôsob, akým sa porušuje sloboda prejavu v tejto krajine. Ďakujem pekne a teraz sa ďalším rečníkom je pán Polčák na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Ja by som chcel čo najostrejšie odsúdiť postupovanie Lukašenkovej vlády, e, ktoré potlačujú slobodu, potlačujú názorovú pluralitu a samozrejme slobodu tlače. Rád by som ešte zdôraznil, že niekedy sa tu zaoberáme prípadmi, ktoré sa dejú veľmi ďaleko od nás, napríklad v iných civilizačných okruhoch a niekedy e, zabúdame na takéto prípady porušovania základných hodnot a ľudských práv, na ktorých stojí Európska únia a ktoré sú v našom susedstve. Ja myslím, že by sme mali riešiť hlavne prípady, ktoré sa skutočne dejú tak v priestore Európskej únie, ako aj v našom bezprostrednom susedstve. Tým nechcem podceňovať úlohu eh, tých vzdialených prípadov, ktoré rieši, riešime. Sloboda médií je skutočne kľúčovou hodnotou demokracie a ja by som chcel týmto nielen podporiť dotknuté médiá, slobodu médií, Bielorusku a nie len týmto prejavom, ale aj môjim dnešným hlasovaním. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz slovo dostáva pán Kukan, tiež na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Citáta, ak by sme sa mali stáť klincami e, truhle tyrana, tak rád by som bol jedným z nich. Toto sú slova Olega Sencova, ukrajinského režiséra, ktorý je vo vezení na Sibíri, ale úplne dajú sa použiť tiež na prácu Charty 97 a iných nezávislých žurnalistov v Bielorusku. Oni sa stali nepohodlnými klincami e, establishmentu v roku 2016 e, sme videli snahy o zlepšenie vzťahov, ale teraz je na čase, aby sme pripomenuli bieloruským orgánom, že je na čase, aby splnili svoje a Jeden znak pozitívneho vývoja bolo odblokovanie Charty 97 a ukončenie zastrašovania nezávislých médií a žurnalistov, zrušenie vyfabrikovaných obvinení a obnovenie prostredia nezávislých médií. Toto je všetko súčasťou nástrojov prijatých Bieloruskom Eh, ak to, sa to nepodarí prijať, tak Európska únia musí v Bielorusku a eh, voči Bielorusku pokračovať eh, jednoznačne a rozhodne. Ďakujem pekne. Ako posledný pán Itrugajs na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako všetci veľmi dobre vieme, Bielorusko je diktatúra 21. diktatúrou 21. storočia v Európe. Vieme, aká je situácia novinárov, bojovníkov za ľudské práva, ale tiež je tu hrozba hm, médií, ktoré chcú slobodne informovať o tom, čo sa deje v tejto európskej krajine. Hovorí sa, pán predseda, že tí, tých, ktorých stvorí Boh, okolo tých sa zoskupujú, ale pozrime sa, Lukašenko je veľkým priateľom diktátorov v Latinskej Amerike, o Venezuele s Madurom, kde sa tiež útočí na novinárov a sú zablokované internetové stránky rovnako ako Charta 97. Závažnosť týchto činov, činov musí viesť k sankciám diktátorov v Bielorusku. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne. A za komisiu dostane na záver slovo ešte pani komisárka Bienkovská. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené poslankyne, poslanci. Vzťahy medzi Bieloruskom a EÚ sa riadia politikou kritickej angažovanosti EÚ. My venujeme veľkú pozornosť situácii a e, ľudským právam v krajine a myslíme, že pokrok v rôznych oblastiach sa dá dosiahnuť cestou zlepšenej spolupráce a posilnenej spolupráce. V tomto kontexte vzťahy EÚ-Bielorusko za ostatné 2-3 roky sa mm, razantne zmenili v rámci východného partnerstva sledujeme zmeny a tu myslím hlavne obnovenie sektoriálneho dialógu a podpísanie partnerstva mobility v roku 2016 e, kontakty medzi ľuďmi, vlátanie, vrátanie výmeny e, študentov a mladých, e, Horizon 21, ako aj vstup Bieloruska do bolonského procesu. Teraz chceme uzatvoriť spoločné priority spoločného partnerstva, ktorý bude prvým dokumentom tohto druhu medzi EU a Bieloruskom. No dôležitý stavebný rok pri našej strategickej spolupráce v nadchádzajúcich rokoch a samozrejme kde ľudské práva. Hrajú dôležitú úlohu. Nedávno sme si všimli zvýšenú ochotu bieloruských orgánov konštruktívne sa angažovať aj z EÚ, dialogu o ľudských právach, vrátane nášho posledného zasadnutia 17. júla v Minsku. Naša podpora a naše spolupráca s občianskou spoločnosťou zostane kľúčovou súčasťou našej politiky. Agenda tohto dialógu sa týka tiež obav o žurnalistov na voľnej nohe v tejto oblasti a, a nedostatočná legislatíva, bohužiaľ. Zatiaľ to neviedlo k legislatívnemu zlepšeniu ľudských práv, hlavne, hlavne slobode médií. No, v reakcii na nový zákon a sme použili možnosti dialogu ľudských práv a opätovne sme zdôraznili význam slobody prejavu a nezávislosti médií. Žiadame neobmedzený prístup na internet. Veľmi dobre si uvedomujeme, že viaceré nezávislé mediálne organizácie pracujú na to, aby Eh, dosiahli výsledky pri šírení kritického myslenia a my si veľmi vážime. Ich prácu e EÚ na najvyššej politickej úrovni zdôraznila, že represívne aktivity proti nezávislým médiám, vrátane Charty 97 a ich webovej stránky, idú proti medzinárodným záväzkom, ktoré Bielorusko prijalo. My sme rovnako požiadali o bezodkladné zavedenie moratória na trest smrti a potrebu e, posilnenia e, sú, súdnictva. Sledujeme ďalej e, náš proces kritickej angažovanosti a budeme sledovať situáciu v Bielorusku s ohľadom na ľudské práva. Európska únia chce pomôcť Bielorusku pri plnení záväzkov v dem- oblasti demokratizácii a plného rešpektovania ľudských práv. Okrem toho budeme aj naďalej poskytovať finančnú podporu občianskej spoločnosti, sú relevantných eh, programov a iniciatív Európskej únie. Kroky, ktoré prijalo Bielorusko na rešpektovanie základných eh, slobod právneho štátu a ľudských práv, eh, budú hlavnými prvkami, ktoré budú formovať našu politiku. A keďže dnes hovoríme o otázke ľudských práv, dovolte mi povedať niečo, ale tiež otázky jadrovej bezpečnosti sú veľkými obávami tiež EÚ. EÚ vyvíja tlak na maximálnu transparentnosť eh, procesu konštrukcie eh, novej jadrovej elektrárne a tiež financujeme expertov, ktorí pomáhajú eh, národnej pomáhajú národným regulačným orgánom. Ďakujem pekne, pani komisárka. Dostali sme 6 návrhov uznesenia na záver debaty tento bod e, ukončujeme a hlasovanie sa uskutoční dnes po obede. Alebo ne, neskôr dnes. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďalšia téma. Spojené arabské emiráty, najmä situácia obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra. Najskôr vystúpi pani Loch Bieler na minútu a pol, autorka tohto uznesenia. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poukázať iba na to, že teraz nie je správny názov ďalšieho bodu alebo tohto bodu. Takže ja vystúpim k Spojeným arabským emirátom. Už sa to opravilo aj na e, monitoroch. Takže v Spojených arabských emirátoch sa základné ľudské práva pošliapávajú, kritici vlády sa uväzňujú, e, sú odsudení na dlhé tresty a oni sú zadržiavaní za podmienok e, rovným e, mučeniu, ale to sa ignoruje ze strany úradov. V máji bol Ahmad Mansur odsudený v Abu Dhabi na 10 rokov väzenia a pritom sa mu e, vyčítajú trestné činy, ktoré sú iba legitimným prejavom názoru kvôli tomu, že je ľudskoprávnym aktivistom, tak už e, je roky prenasledovaní a e, experti pre ľudské práva OSN žiadali, aby bol okamžite prepustený Okrem neho sú aj mnohí ďalší uväznení, napríklad doktor Mohamed Alruk. V našom uznesení žiadame okamžité bezpodmienečné oslobodenie Ahmeda Mansura, ako aj iných e, nenásilných e, e, väznených aktivistov v Spojených arabských Emirátoch. Naozaj konzervatívne frakcióny, EKR a EP EPP eh, nás nechcú podporiť v tomto apele a preto sa obraciam na všetkých, aby podporili oslobodenie Ahmeda Mansura a aby jednoznačne hlasovali za toto uznesenie. Ďakujem. Ďakujem, e, ďakujem pani Bart. Ďakujem pekne. Prepačte, že tam e, bol nesprávny názov bodu. Hovoríme teraz samozrejme o Spojených Arabských Emirátoch, najmä o situácii o obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra. Dúfam, že už je to všade správne e, označené. Pán Bašír na minútu teraz. Ďalší autor. Takže počúvajte mňa a prosím, neriate sa tým, čo je na monitore. Pán Bašír má teraz slovo. Vážený pán predseda Spojené arabské emiráty sú kľúčovým e, spojencom EÚ v Perskom zálive, ale musíme si pripomenúť, že keď e, e, prerušili vzťahy s Katarom minulý rok, tak e, generálny prokurátor varoval e, v Spojených arabských Emirátoch, že tí, ktorí budú vyjadrovať nejaké sympatie, budú buď odsúdení e, na 15 rokov a budú čeliť aj pokutám. A preto tento parlament musí povedať jednoznačne, že sloboda prejavu a dodržiavanie slobod jednotlivcov. To nie je iba otázka ľudských práv, ale je to naozaj otázka dlhodobého mieru a prosperity v danom regióne. E, právny štát má ochraňovať občanov v prvom rade pred nesprávnymi postupmi vlády a štátu a nie je to naopak. Takže dúfam, že ak Spojené arabské Emiráty budú e, dodržiavať e, prehlásenie OSN o ľudských právach, tak možno, že budeme mať znova e, spoločnú snahu v záujme mieru a prosperity na Blízkom východe. Ďakujem pekne. Teraz rešpektujte svoj rečnícky čas. Teraz pani Pozná minútu, nech sa páči. Ďalšia autorka, ďakujem pán predseda. V časoch, kedy vidíme rastúci počet počet aktivistov za ľudské práva, ktorí sú prenasledovaní kvôli tomu, čo robia. Potom je tu aj situácia v Spojených Arabských Emirátoch a tá je veľmi znepokojujúca. Tento aktivista Ahmad Mansur je vo väzení, pretože vraj zverejnil e, nespravo, nesprávne informácie, ktoré poškodzujú e, reputáciu Spojených Arabských Emirátov v zahraničí. Ale to, čo im hrozí, je skôr porušovanie slobody prejavu. Takže žiadame okamžité bezpodmienečné oslobodenie Ahmada Mansura aj ostatných ľudskoprávnych aktivistov a e, väzňov e, svedomia. Ako sa môže naďalej obchodovať e, v oblasti zbraní so Spojenými arabskými emirátmi a jasne sa tu porušujú e, ľudskoprávne doložku, takže treba e, odsúdiť túto krajinu za to, čo spravila Ahmadovi Mansurovi, žiadať jeho oslobodenie. EÚ naozaj musí e, rešpektovať svoje ľudskoprávne doložky aj v medzinárodných zmluvách a obchodných zmluvách. Ďakujem pekne. Teraz šani, pani Šáke na minútu. Ďakujem. vážení prítomní. ambície tejto krajiny sú nekonečné. Tvrdia, že sú high-tech krajinou s úžasným rastom. Dejú sa tam mnohé medzinárodné konferencie a chcú byť aktívnejší na medzinárodnej scéne. Reputácia je zásadná pre Spojené arabské emiráty a ja som si istá, že e, zatknutie Ahmada Mansura za to, čo zverejnil na Twitteri, tak to vôbec nekorešponduje s tým, čo o sebe tá krajina tvrdí. My nechceme eh, im nejak radiť, čo robiť eh, pri zlepšovaní svojej reputácie. Pán Mansur bol eh, je, je uznávaným ľudskoprávnym aktivistom, je lauter, laureátom ceny Martina Enalsa a boj aj, bol aj poradcom organizácie Human Rights Watch. Teraz je izolovaný, tajne väznený, nemôže kontaktovať svoju rodinu. Uh, nemohol si zvoliť nezávislého obhajcu a dokonca mu bol odobratý cestovný pás. Milión dolárov sa Eh, investoval do izraelského spravodajského systému, aby mohli vystupovať pána Mansura online. Takéto systémy, ktoré eh, sa vyrábajú aj v Európe, by sa nemali eh, vyvážať tam, kde sa porušujú ľudské práva. My by sme mali stanovávať najvyššie normy aj pri vývoze. V prípade pána Mansura vidíme, že Eh, on naozaj sa chcel iba slobodne prejaviť a eh, chceme, aby ho Spojené arabské emiráty eh, prepustili. A taktiež je tu ich zákon na boj proti um, kybernetickej kriminalite, ale to musí byť v súlade s medzinárodnými uh, požiadavkami. A pani Mogherini musí hovoriť veľmi jednoznačne o prípade Ahmada Mansura aj počas nadchádzajúceho ľudskoprávneho dialogu s krajinami Perského zálivu. Ak by niekto chcel ísť na dovolenku do Spojeného arabských emirátov, tak treba si uvedomiť, čo sa môže stať, keď uh, napíšete niečo na Twitteri, alebo keď chcete jednoducho aby sa konali slobodné demokratické voľby. Ďakujem pekne. Teraz na minútu a pol pani Veržia. Ďakujem pekne, pán predseda. Už dlho sme nemali na programe otázku ľudských práv v Spojených Arabských Emirátoch. Tu majú e, mnohé e, krajiny Perského zálivu priateľov a pritom e, táto krajina má jediná bezvizový styk. Príjmajú ehm, aj ehm, migrantov. Je tam niekoľko ľudí z našich krajín, kde, ktorí robia v nadnárodných koncernoch, ale predsa len ehm, to nie je všetko rúžové. Väčšinou ide o e, e, robotníkov a e, ženy, ktoré sú zamestnané ako keby um, otrokyne moderných časov, ale Spojené arabské emiráty sú dobrým klientom, takže sa vyvážajú aj špionážne softvére. Uh, a potom sa používajú proti takým ľuďom ako Ahmad Mansur. Francúzsko je naviac hlavným dodávateľom zbraní tejto krajiny a je to systém korupcie, ktorý nedávno odhadlili francúzske médiá. E, tie zbranie sa používajú v Jemene, napriek tomu, že je tu zákaz e, ďalej tie zbranie e, predávať a je tu aj humanitárna kríza, takže treba čo najrychlejšie embargo pre predaj zbraň a, zbraní a musí táto krajina rešpektovať svoje medzinárodné záväzky, oslobodiť všetkých väzňov svedomia a aj my musíme plniť svoje záväzky. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán poslanec Zdechovský na minútu. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že Európska ľudová strana vždy bola na strane tých, ktorí sú vo svete prenasledovaní. Preto nám nebol vzdelený ani prípad Ahmeda Mansúra, bojovníka za ľudské práva, ktorý bol odsúdený za ohováranie dezinformácie a porušovanie verejného poriadku, čo sú veci, ktoré my v Európskej únii rozhodne nestíhame trestne. Ahmed bol odsudený na 10 rokov väzenia a ja súhlasím s tým, že je potrebné viesť dialog s tamojšou vládou, či toto rozhodnutie neporušuje zásady a princípy právneho štátu. Bohužiaľ však nie sme spokojní. Naša teda ľudová strana s konečnou verziou tohto textu uznesenia. Namiesto toho, aby sme zadržali faktov, je tam množstvo ideologických vyjadrení, nezmyslov, ktoré sa dajú v priebehu 5 minút, minút vyvrátiť po tom, čo si to preštudujete na Google. Myslím, že Európsky parlament by mal byť dôveryhodnejší a mali by sme sa snažiť v našich uzneseniach držať sa faktov a nie nejakých domienok a ideologických frází. Ďakujem. Ja rovnež ďakujem. A ja ďakujem. To boli vystúpenia autorov uznesenia. Pán Zdechovský hovoril tiež o strane EPP. Teraz v mene socialistov a demokratov pani Ward. Nech sa páči, na 1,5 minúty. Situácia v oblasti ľudských práv naďalej e, sa zhoršuje. V krajinách Preského zálivu Európska únia a členské štáty preto musia zaujať veľmi rázny postoj voči útokom, ktoré sa vykonávajú na obhajcov ľudských práv a to na úrovni všetkých našich partnerov nedávne odsudenie Ahmeda Mansúra začiatkom tohto roka bolo veľmi znepokojivé. Žiaľ, naše obavy sa potvrdili tým, že sa objavujú správy o tom, že je zneužívaný, že sa s ním zle zaobchádza vo VSB. To nie je nezvyčajné žiaľ. Informácie naznačujú, že nemá prístup k stretnutiu s rodinnými príslušníkmi a taktiež právnemu poradenstvu. Aj to sa objavilo. Spojené arabské emiráty a ich vláda musia okamžite a bezpodmienečne prepustiť Ahmada Mansúra a musia upustiť všetkých eh, obvinení, ktorým čeli. Je to politický väzeň, ktorý bol zadržaný iba preto, že vyjadril svoje názory na sociálnych sieťach. Diskriminácia žien je taktiež súčasťou dennodenného života v Spojených arabských emirátoch. Eh, naďalej platia výrazné obmedzenia v ich eh, slobode pohybu a taktiež sú ženy naďalej závislé od mužských poručníkov, ako v mnohých e, miestach v Perskom zálive. Obhajcovia ľudských práv a ženských práv sú e, obťažované, taktiež sú e, napádané a nemôžu vykonávať svoju činnosť spokojne. Taktiež oblasť pracovných práv je veľmi problémová, sú rozšírené veľmi nevhodné praktiky na úrovni zamestnávateľov. Európska únia musí naďalej požadovať výrazný pokrok v oblasti ľudských práv v Spojených štátoch a Arabských Emirátoch. Európske vlády a firmy naďalej eh, vedú rozsiahle obchody eh, v hodnote niekoľkých miliárd eh, v investíciách. Je našou zodpovednosťou, aby sme požadovali v tejto súvislosti, aby sa dodržovali tie najvyššie štandardy v oblasti ľudských práv. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pán Urban Krespo na 1,5 minúty. Ďakujem. V roku 2015 Ahmed Mansur už varoval vo svojich tvrdeniach, že vláda zadržiava ľudí celé mesiace, že ich mučí a taktiež, že ich núti mučením k priznaniu že sú vystavení e, súdnemu konaniu bez akýchkoľvek záruk. Teraz e, tento samotný obhajca ľudských práv je vystavený takémuto istému zaobchádzaniu, ktoré odsudzoval dlhodobo. A tento údajný spojenec e, Európskej únie sa tohto dopúšťa. Je to údajný spojenec v boji proti terorizmu, vlastne porušuje základné práva. Svojvoľné obmedzovanie slobôd, ktorého sa dopúšťajú e, štátne orgány, štátni predstavitelia, je bežnou praxou. Toto je krajina, kde zbranie a technológie sledovania, kybernetické sledovanie technológie, ktoré poskytujú európske firmy, e, sa využívajú na to, aby sa vykonával eh, takýto spôsob útlaku. Bez týchto technických vymožeností by to jednoducho nemohlo takto prebiehať. Ľudia sú sledovaní vďaka vybaveniu z Európskej únie od európskych firiem podľa odhadov. Dokonca už sa rozširuje u ľudí zúfalstvo. Nie je už možné eh, pokojne protestovať eh, a tým vlastne zaniká akákoľvek nádej. Už to nemôžeme ďalej tolerovať, musíme vyzvať aby boli prepustení okamžite všetky politickí väzni a aby taktiež e, bolo e, zakázané predávať zbranie. Nemôžeme pripustiť, aby toto mučenie nadalej pokračovalo v Spoločných arabských emirátoch. Vyžaduje si to viac než len vyhlásenia. E, vyžaduje si to skutočné embargo na zbranie. Ďakujeme pekne. Prosím, aby ste dodržali rečnícky čas. Teraz nasleduje za FDD pán poslanec Korau. Ďakujem. Pán predseda. Vidíme, čo sa deje v Spoločných arabských emirátoch. Ahmed Mansur bol posledný človek, e, ktorý bol e, odvážny na to, aby kritizoval praktiky v krajine, bol odsúdený na desať rokov odňatia slobody. Mm, nemôžeme už naďalej tolerovať takýto postoj Spoločných arabských, Spojených arabských emirátov voči obhajcom ľudských práv. Čo by sme teda mali urobiť s krajinou, ktorá je 116. na zozname krajín, čo sa týka porušovania ľudských práv. Ak sa vyslovíte kriticky, hrozí vám odnete slobody až e, do 15 rokov. Je tam tiež prijatý protiteroristický zákon, ktorý je veľmi nejasný, vágný z hľadiska definície terorizmu a štát vďaka nemu má obrovské právomoci, aby útočil na disidentov a aktivistov Musíme vyzvať členské štáty, aby konali, tak aby Európa neposkytovala vybavenie na sledovanie týchto ľudí, ktoré sa využíva na obmedzovanie činnosti politických oponentov pod zástierkou boja proti terorizmu. Urobíme teda niečo preto, aby sa okamžite tento človek prepustil z väzenia. Ďakujeme pekne. Teraz v mene ENF nasleduje eh, pán Schaffhauser. Ďakujem pekne. Niektoré moslimské štáty na rozdiel od našich krajín, drahí kolegovia, pochopili e, smrtiace nebezpečenstvo e, pre uh, moslimské krajiny. Niektoré medzinárodné organizácie túto inštitúciu označili za teroristku, pričom zaznievajú rôzne vyjadrenia na adresu moslimského bratstva. však prenasleduje svoje obyvateľstvo od roku 2011 sú Arabské Emiráty vystavené veľkým útokom zo strany Kataru Pán Mansúr je agentom eh, v tomto sprísahaní. on je vlastne spriaznencom moslimského bratstva, je súčasťou eh, eh, organizácie, ktorú financuje pán Soros. A tiež je to vlastne organizácia, ktorá financuje zločin na terorizmus, aby sa destabilizovali naše krajiny, ale aj ich krajina, drahí kolegové, musíme podporiť Arabské Emiráty v boji proti terorizmu. Je v našom záujme tak urobiť V tomto prípade ide o recidivistu. Ďakujem teraz. E, Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán Khan. Pán predseda Ahmed Mansúr sa stal symbolom pokračujúceho e, pošliapavania práv a slobody prejavu v Spojených arabských emirátoch mnoho rokov už upozorňovala na toto dianie od roku 2011, keď bol prvýkrát zatknutý. Chceme požiadať o okamžité prepustenie. V máji bol Ahmed odsudený na 10-ročné väzenie, pretože sa vyjadril ehm, na Twitteri pričom krajina Spojené Európske Emiráty sa snaží vyvolávať dojem, že je modernou krajinou, že podporuje moderné slobody. Predsedajúci prosí rečníka, aby trošku spomalil v čítaní. Nesúhlasné hlasy sú neustále umlčiavané, obhajcovia ľudských práv nemajú eh, možnosť vykonávať svoju prácu bez toho, aby, aby čelili represáliám. Komisár OSN pre ľudské práva vo svojej revízii pred niekoľkými mesiacmi upozornil na toto dianie v krajine. Musíme vyzvať vládu Spojených arabských emirátov, aby okamžite prepustila Ahmeda Mansúra a aby prispôsobila svoju legislatívu medzinárodným štandardom od krajiny, ktorá je súčasťou Rady Spojených arabských emirátov e, podľa mňa je na mieste takéto niečo požadovať. Bardzo, pani Gil, e, jedna minúta. Ďakujem veľmi pekne a nech sa páči. Pani Gil, podľa obhajca ľudského, ľudských práv Ahmada Mansura bol odsudený na 10 rokov len preto, že vyjadril svoje názory online. Jeho jediný zločin bol podporovanie slobody vyjadrovania a posilňovanie úlohy občianskej spoločnosti v jeho krajine. Nielenže e, mu opakovane hrozili smrťou a fyzicky na ňo útočili, ale bol zatknutý, odmietli mu právo na obhajcu a údajne ho mučia. Tento rozsudok je skutočne niečím odsudenia hodným, ako sa môže jeden štát postaviť proti obhajcovi ľudských práv. Mnohí ďalší v Spojených Arabských Emirátoch čelia tomu istému, dokonca ich unášajú a e, podozriví z týchto akcií sú orgány, štátne orgány. Moja otázka znie, čo urobila EÚ, aby urobila, e, ukončila takéto činy, keď rokovala so Spojenými arabskými emirátmi o zmluvách. Čo spravila Európska únia, aby sa postavila proti takému to rozsudku a čo robí Európska únia, aby pomohla pri odvolaní sa Ahmada Mansúra? Takisto tento týždeň sme novelizovali zákony o bezpečnosti internetových sietí. Elektronický dohľad nad aktivistami v oblasti ľudských práv Pán predseda prerušuje rečničku, lebo prekročila svoj stanovený čas. Ďakujeme vám veľmi pekne a poprosím rečníkov, aby boli disciplinovanejší a dodržiavali svoj stanovený čas. Prechádzame k spontánnej rozprave. Prvým bude pán Faria, nech sa páči. Ahmed Mansúr bol e, jedným zo zopár kritických hlasov voči Spojeným arabským Emirátom a ktorý bol ešte stále na slobode. Po vyhražkách usmrtením eh, v marci bol napokon zatknutý a odsudený na 10 rokov väzenia. Napokon bol, bola na ňu uvalená i pokuta. On eh, pokojným spôsobom žiadal cez internet eh, zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv, apeloval, aby sa udiali slobodné voľby. To je jednoducho sloboda vyjadrenia, čo on prejavoval. Nie je to žiadna hrozba sociálnemu poriadku, ako to orgány označili. Ahmed Mansur by mal byť okamžite prepustený a takisto ostatní väzni svedomia a Spojené arabské emiráty by mali dodržiavať svoje medzinárodné záväzky. Treba na nich apelovať, aby upustili od praktík, ako je trest smrti. Musia rešpektovať osobnú slobodu. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pán Kali na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Máme dôležité kontakty s SAE a napredovalo sa, čo sa týka našich hospodárstiev a súvisiacich oblastí. Zároveň nie každý E, v tejto krajine môže žiť slobodne. To nie je dobre. A to je aj situácia Ahmada Mansúra. Je vo vezení, pretože chcel vyjadriť svoje názory na sociálnych médiách. Nesúhlasil s vládou a vláda s tým nebola spokojná. A teraz ho uväznila na dlhý čas. Ani nevie, kedy ho prepustia. Je len správne, že o jeho prípade dnes ráno hovoríme a vyvinime tlak na Spojené arabské emiráty, aby ho oslobodili, aby oslobodili z väzenia ľudí ako on. Napredujú, čo sa týka hospodárstva, ale nemali by sme zabúdať, že základné ľudské slobody patria všetkým ľuďom, aj Ahmadovi Mansurovi. Ďakujem pekne. Ďalší rečník v rámci spontánnej rozpravy je pán Marias. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. V Spojených arabských emirátoch, pán predseda, aj v iných krajinách arabského poloostrova neexistuje demokracia. Je to utláčanie ľudských práv, ktoré tam pozorujeme, mučenie obhajcov ľudských práv a tých, čo protestujú, a vo všeobecnosti tam panuje útlak e, v spoločnosti a diskriminácia voči ženám. Voči ženám, ktorí nemajú právo pracovať. Ešte stále sa vykonáva trest smrti v týchto krajinách. Myslím si, že treba vyslať rozhodné posolstvo, rozhodnú správu z Európy, presvedčivé posolstvo. V Jemene ľudí zabíjajú zbraňami dodávanými z Európy. Musíme žiadať, aby sa vykonali opatrenia proti e, Spojeným arabským Emirátom. Nie slova, ale i činy. Ďakujeme. Slovo má pán Castaldo. Ďakujeme. Ďakujem za slovo, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, napokon hovoríme e, blogerovi Ahmadovi Mansúrovi, ktorý hovoril o slobode ktorý nepopieral, čo sa deje v Spojených Arabských Emirátoch. Odsudili ho na 10 rokov za to, že údajne dal na svoj blog falošné informácie, dezinformácie a podnecoval sektárstvo a nenávisť. On však iba obhajoval ľudské práva. Podporme aj my ľudské práva v tejto krajine. Táto krajina porušuje to, čo prijala Rada Európy a OSN. Jednoducho svojvoľne ho obvinili z ničoho hanebného. Nemali by sme ďalej poskytovať e, software elektronického dohľadu takým, takýmto režimom, ktorí tento software používajú na perzekovanie svojich občanov. Preto všetko žiadame okamžité prepustenie z väzenia Ahmada Mansura a iných väzňov, ktorí boli väznení za svoje názory a mali by sme prehodnotiť export zbraní a softvéru do týchto krajín. Nesmieme byť komplicmi, uvedomme si, čo sa deje. Nesmieme profit postaviť nad zisk. Ďakujem pekne. Slovo má pán Polčák na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa zastať pána Ahmada Mansura a volať, aby sa aby bol prepustený. Ale nemienim nechať bez reakcie vyjadrenie pána Schauhausera. Jediný z tohto plena povedal, že pán Mansur má zostať vo vezení. A toto vyjadrenie považujem za maximálne poborujúce. Pán Schauhauser tu už nie je, ale aby sa poslanec Európskeho parlamentu vyjadril takýmto spôsobom, to je jednoducho poborujúce. Ďakujem. Pre mňa je dôležité povedať vám, že v Perskom zálive sa situácia v oblasti ľudských práv všeobecne zhoršuje. Nemôžeme mlčať ani v prípade Spojených arabských emirátov, ak pán Mansur je väznený v podmienkach, ktoré sa podobajú mučeniu, nemá kontakt s advokátom. V takejto chvíli e, treba pozdvihnúť náš hlas. Samozrejme si môžeme zvoliť znenie tohto uznesenia. E, ani ja nie som spokojný s konkrétnymi vyjadreniami, ale apelujem na to, aby bol pán Mansur prepustený. Ďakujem veľmi pekne a posledným rečníkom je pán Rubik. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pre mňa je jasné, že sloboda prejavu je jeden z výdobytkov osobitne v EÚ. Napriek tomu e, tu roz, máme tu rozpravy o Brexite, voľnom pohybe osôb a podľa mňa aj v Spojených Emirátoch máme e, kompetentných politikov a v mnohých rozhovoroch sme si všimli s nimi, že v politike tam sú mnohí, ktorí chcú žiť s našimi európskymi hodnotami a dokážu si oceniť, čo ponúka Európa svojim občanom. Preto si myslím, že spolupráca predovšetkým e, s ich radou by sa mala posilniť e, v Spojených Arabských Emirátoch. A tu vlastne z pozície e, Európskeho parlamentu pri tých principiálnych témach, ako je sloboda novinárov, prejavu, Možno ich vnímať ako obohatenie pre celú kultúru a máme čo ponúknuť. E, z našich praktických skúseností sme sa poučili, že je to najlepšia metóda vo vzájomnej komunikácii. Ďakujem. A teraz nakoniec pani komisáž poprosíme Ďakujeme a teraz na záver o slovo poprosíme pani komisárku. Ďakujem veľmi pekne. Spojené Arabské Emiráty. To bola prvá krajina Perského zálivu, kde sa podarilo EÚ začať komplexný dialog o ľudských právach. E, posledné stretnutie sa stret, e, skonalo 8. júla v Abu Dhabi. Od toho prvého stretnutia v roku 2013 sme riešili viaceré oblasti, kde boli problémy a sme svedkami zlepšení, napríklad náboženská tolerantnosť alebo rodové otázky Množstvo oblastí napriek tomu e, zostáva otvorených. E, Sloboda združovania, právo na spravodlivý súdny proces, práva e, obhajcov ľudských práv. To sú body, kde neustále ich spomíname v rámci našich dialogov. Dôležitý je trvalý a transparentný spôsob komunikácie, kde si obaja partneri musia vyjasňovať, že treba plniť medzinárodné záväzky. My sme trvali na potrebe posilnenej nej výmeny informácií. Napriek výzvam neexistujú alternatívy k neustálemu zapájaniu sa v, v oblasti. Prostredníctvom našej delegácie v Abu Dhabi my Aktívne sledujeme e, celkovú situáciu v oblasti ľudských práv v krajine, vrátane jednotlivých prípadov. Prípad Ahmeda Mansúra je jedným z takých prípadov, ktoré e, pozorne sledujeme. Pán Mansúr, ktorý v roku 2015 e, dostal cenu pre obhajcov ľudských práv, bol, ako sa tu už zaznelo, odsudený v maji na 10 rokov na základe obvinení spojených s falošnými obvineniami údajne z šírenia falošných správ e, e, neustále a pravidelne sa snažíme vyjasňovať s orgánmi z Emirátov, ako vyzerá jeho situácia, jeho zdravie, jeho pobyt, ako aj stav, v ktorom sa nachádza jeho odvolanie a proces. Neustále sme zdôrazňovali, že principiálna pozícia EÚ k ľudským právam a obhajcom ľudských práv, a pokiaľ ide o slobodu prejavu, je v súlade, musí byť v súlade s usmerneniami EÚ. A tiež by som chcela zdôrazniť, že sa budeme aktívne zapájať v tomto prípade. Neustále budeme e, pomenovávať otázky ľudskoprávnych situácií v rámci inštitúcií sme si vedomí, aké sú tu výhrady a aké sú otázky stability krajiny, ale sme presvedčení, že nemôžeme mať dlhodobú stabilitu bez rešpektovania ľudských práv a základných slobod. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Dostali sme 6 návrhov uznesení. Na konci tejto rozpravy. Rozpravu uzatváram. Hlasovanie k nej prebehne dnes e, asi o pol hodinu. Teraz prejdeme k ďalšiemu návrhu uznesenia, k ďalšej rozprave. Ide o e, masové e, svojvoľné zadržiavanie Ujgurov a Kazachov v oblasti, v ujgurskej oblasti Xinjiang. Prvým rečníkom je pán Butikofer. Máte 1,5 minúty. Jeden z autorov teda uznesenia. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, čínske komunistické vedenie Xinjiangu e, vytvorili vlastne policajný štát, kde 100 tisíce, ak nie takmer viac ako milión Eh, ujgurských a kazachských eh, občanov Číny sú zadržiavaní. Zdôvodnenie je, že treba bojovať proti teroru. Ale ja tvrdím, že ten, ktorý sa domnieva, že všeobecným útlakom môže bojovať proti teroru, v skutočnosti eh, sa postará o to, že vytvorí vlastne rybník, v ktorom si môžu slobodne plávať teroristi Pozrite sa na skúsenosti z Južného Tyrolska alebo Severného Írska, keď chcete bojovať proti terorizmu. E, e, je prekvapivé, že komunistická strana Číny, zatiaľ čo Čína silne, je natoľko slabé, že sa nedokážu ani voči vlastným obč- občanom e, správať tak, aby sa rešpektovali ich slobody a náboženský prejav Zatiaľ, čo propagujú čínsky sen, skutočné sny občanov sú utláčané, ak všetci nepochodujú podľa rytmu, eh, ktorý udáva čínska komunistická strana. Podľa mňa je zle, že Čína takýto typ útlaku ešte vyváza, vyváža do zahraničia. My sme preto proti a chcem ešte pripomenúť meno Ilhana Totyho, vedca ujgurskej eh, národnosti, ktorý po dlhú dobu sedí Eh, čínskych väzeniach, pretože prejavil svoj názor, aj na ňoho si treba spomenúť. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má teraz na minútu pán Belder. Ďakujem, pán eh, predsedajúci. Dokážem si predstaviť, že zahraniční novinári sú v Xinjiangu v týchto dňoch e, úplne neželaní, pretože čínska vláda sa snaží ujgurskú spoločnosť práve tam e, ničiť. Zahraniční dopisovatelia hlásia, že problémy sú naozaj e, rozsiahle Tvrdí sa, že sa koná z bezpečnostných dôvodov, ale nie sú to vlastne dôvody bezpečnostné, skôr znamenajú nebezpečie pre mnohých ľudí v oblasti. Hovorí sa, že ľudia, ktorí e, sú práve tam, e, boli vyslaní na štúdium, ale vlastne boli vyslaní na štúdium v prechovávacích, e, alebo teda v táboroch pre výchovy. Pri pokusoch o návštevy E, e, sa dozviete, že to nie je možné. E, je tu naozaj asimilačná politika zameraná proti náboženstvu v celej tej provincii. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má pán Korál na minútu. Ďakujem. Koncentračné tábory sa vracajú. Inak nemožno opísať to, čo sa deje v Xinjiangu v tejto oblasti e, je snaha údajne e, potlačiť teroristické hrozby, ale je to len zástierka na zakrytie masívneho zasahovania proti týmto obyvateľom. Pracovné tábory, prevychovanie, e, množstvo ľudí svojvo, svojvoľne prinútených, kolektívne trestanie bez toho, že by sa dodržiavali práva na spravodlivé procesy. Tí, títo ľudia sú E, vlastne vinní len z toho, že nie sú Číňanmi. Kým sa príjmu e, nejaké kroky, čo má ešte nasledovať? E, plynové komory? Nikto im, Číňanom vlastne nestavuje, nestanovuje nejaké hranice, preto si môžu dovoliť porušovať práva. Ja vyzývam Európsku úniu, aby prijala opatrenia na to, aby si sa zdvýraznila závažnosť situácie nemožno odkladať e, tieto kroky. Ďakujem pekne a teraz na dve minúty pán Lajnen. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, Čína za posledné 10 ročia <clears throat> dokázala preukázať e, obrovský e, hospodársky pokrok, ale na E, tento ekonomický pokrok nebol sprevádzaný pokrokom v oblasti ľudských práv a osobných slobod. Naopak, zaznamenávame dokonca e, kroky späť. Tento parlament sa často e, zaoberal porušeniami ľudských práv v Číne. Vydávali sme k tomu uznesenia. Dnes sedem skupín politických vydáva uznesenie porušeniam ľudských práv v oblasti alebo v provincii Xinjiang Hlasy odtiaľ sú ťažko uveriteľné. Milión ľudí v tzv. táboroch pre výchovy, úpla kontrola nad ľuďmi prostredníctvom moderných technologických systémov sledovania a e, prenasledovanie alebo teda odpočúvanie Ujgurov v zahraničí. My sme proti takýmto praktikám. Nám sa tvrdí, že to je z dôvodov bezpečnosti, že tam je terorizmus a separatizmus. Každý štát samozrejme má právo zabezpečovať verejný poriadok, ale rozsiahle a kolektívne opatrenia proti menšinám a náboženským spoločenstvám nemožno prijať a tu Čína vlastne stráca množstvo vieryhodnosti vo svete. Vidíme, že Nemecko a Švédsko začali eh, eh, alebo prerušili odsun E, Ujgurov a Kazachov, pretože uznali, že by to pre nich znamenalo obrovské nevýhody pri návrate. Vyzývame ďalšie štáty, aby ta, sa takto dialo. E, naši predstavitelia, e, najvyšší predstavitelia našich štátov cestujú do Číny a mali by preto odvážne hovoriť o týchto skutočnostiach, nemali by byť konzervatívni a zastrašení. Tá, táto, toto uznesenie ukazuje veľkú jednotu tohto parlamentu a budem veriť, že čínska strana i zareaguje. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tán, pán Kiučuk je ďalší na minútu. Ďakujem za slovo. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, je smutné, že moslimské etnické menšiny Číne sú vystavené svojvoľnému zatýkaniu, mučeniu, obmedzeniu náboženských slobod a podobne. Nič nedokáže odôvodniť takéto svojvoľné zatýkanie a myznutie milióna ľudských bytostí. Nevinní ľudia, matky, otcovia, bratia, sestry a tiež priatelia zmizli. Kde sú všetci títo ľudia? Čo sa deje v tzv. reedukačných pre výchovných táboroch. Deti údajne sú oddelované od svojich rodín. Nemôžeme mlčať, keď sa porušujú ľudské práva a v takom rozsiahlom meradle. Chcem vyzvať eh, Európsku úniu, aby vyzvala čínskych partnerov, aby prepustili všetkých tých, ktorí sú držaní v takýchto táboroch a aby okamžite prepustili tiež politických väzňov, ako napríklad doktora Tohtyho. V tomto uznesení už začíname tvrdiť, že sú potrebné konkrétnejšie kroky, konkrétne odpovede. Tiež žiadame o nezávislé vyšetrenie diania v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Pimenta López na minútu ako ďalší autor. Ďakujem za slovo. Pán predseda, uznesenie uvádza tvrdenia, ktoré vychádzajú z informácií od orgánov v Spojených štátoch amerických. A okrem toho sú to ľudia, ktorí sa snažia označujete svojim vnímaním nezávislosť. Vlastne je to snaha zasiahnuť do diania v tretej krajine, je to pokrytecké takto tvrdiť, že e, sa porušujú práva obhajcov ľudských práv, keď my vlastne to využívame ako zámienku na to, aby sme e, sa zúčastňovali zástupníckých vojen v Afrike a v iných regiónoch pod zásierkou boja proti terorizmu. Európsky parlament a ani Európska únia nemajú le- žiadnu legitimitu kázať Číne v oblasti ľudských práv, hospodársky, sociálny vývoj Číny a taktiež úloha Číny e, na medzinárodnej politickej a ekonomickej scéne znamená, že je to prekážka voči imperialistickému vývoju. Preto vlastne táto rozpráva dnes prebieha. Ďakujeme. Teraz mm, ešte predtým, ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcem vás poprosiť, aby ste hovorili pomalšie, aby tlmočníci stíhali. E, ďalším rečníkovi, Pán Tekeš, ďakujem. Na úvod by som rád pozdravil na návštevníckej tribúne pána Telkoniša, ktorý je prezidentom Svetového kongresu Ujgurov on je e, neochvejným bojovníkom za práva svojich ľudí, svojho národa. Tým toho medzi nami vítame. Vážení kolegy, 12. septembra 2018 Európsky parlament prijal veľkou väčšinou správu o vzťahoch EU-Čína. Tento dokument zdôrazňuje, že strategické rozsiahle partnerstvo medzi oboma partnerskými krajinami je zakotvené v zásadách ako princípy právneho štátu, ľudské práva, demokracia a podobne. A tiež tam ide o posilnenie vzájomnej dôvery a porozumenia medzi týmito dvoma partnermi. V duchu tohto dokumentu eh, som sa rozhodol prehovoriť v mene viac ako milióna eh, zadržaných eh, Ujgurov a Kazachov na autonómnom území, ktorí sú zdržiavaní v prevýchovných táboroch. Čínsky komunistický štát veľmi cynicky popiera existenciu takýchto moderných koncentračných táborov. Ujgurská komunita, ktorá eh, má viac ako 10 miliónov eh, príslušníkov, každý eh, jeden prvok tejto komunite je vystavený sledovaniu, porušujú sa základné náboženské etnické práva, ktoré sú zakotvené v čínskej ústave. Chcem týmto vyzvať čínske orgány, aby okamžite a bezpodmienečne zastavili takéto politiky, ktoré majú za cieľ vymazanie totožnosti, pošľapávanie totožnosti Ujgurov. Skutočné strategické partnerstvo a vzájomná dôvera môžu byť naozaj reálne, ak Čína bude schopná zaručiť každému občanovi Číny vrátanie príslušníkov etnických menšín, dodržiavanie ich ľudských práv a dôstojnosti. Mali by sme sa spojiť v tomto procese a oslaviť v tomto duchu Čínu. Naše hospodárske záujmy, ktoré súvisia s strategickým partnerstvom, nemôžu byť prekážkou čestnému otvorenému dialógu a požiadavkám v oblasti e, legitimného dodržovania ľudských práv. Ďakujeme pekne. Ďalej pán Kelam za EPP. Nech sa páči na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážená pani komisárka. Čína sa ničoho nebojí od, nemusí sa ničoho bať od svojich menšín, pretože je to jeden z najväčších národov na celom svete. Preto je e, vysoko nelogické a hrozné vidieť, ako e, je e, ujgurská menšina v počte 11 miliónov vystavená systematickému utláčaniu, tým sa pošliapáva aj národná kultúra, identita a náboženstvo. Až milión Ujgurov údajne sa nachádza v centrách indokrinácie a preto chceme vyzvať eh, pekingskú vládu, aby okamžite eh, prestala takéto masové svojvoľné eh, zadržiavanie Ujgurov a Kazachov a ďalších menšín. Chceme vyzvať taktiež Komisiu Európskej únie, ako aj vlády členských štátov Európskej únie, aby systematicky upozorňovali na otázku porušovania ľudských práv v kontakte s čínskymi partnermi čo sa týka diania v tejto provincii. A chceme tiež vyzvať vlády členských štátov, aby predchádzali obťažovaniu ujgurskej a kazaskej diaspory v členských štátoch EÚ. Nesmieme sa nechať zaslepiť tým, čo si myslím, že Čína znamená pre nás. Ďakujeme pekne pani Giuffrida v mene skupiny SAD. Nech sa páči na minútu. Ďakujem. Hovoríme tu o okolnostiach, ktoré všetci veľmi dobre poznáme odsúdili eh, toto dianie významní medzinárodní novinári, ale aj experti a tiež experti eh, z Európskej únie ho odsudzujú veľmi často. Upozorňujeme na porušovanie ľudských práv eh, v rôznych častiach sveta. V tomto prípade sme svedkami dennodenného represívneho konania policie, taktiež sledovanie odpočúvania telefonátov, masové zadržiavacie tábory a ďalšie formy utlačenia, a podlačenia základných práv. Je jasné, že je to snaha vymazať e, z, zo svetla sveta identitu Ujgurov, pretože sa boja rizika, ktoré je s tým spojené. Taktiež vieme, že Čína e, naďalej uplatňuje trest smrti, je definícia terorizmu je veľmi nejasná a taktiež naďalej sa veľmi svojvoľne vykladá platná legislatíva. Európska únia má povinnosť e, za, zajistiť dodržovanie práv obhajcov ľudských práv tretie krajiny musia veľmi pozorne zvažovať e, žiadosti o medzinárodnú ochranu, najmä ak ide takéto citlivé menšiny, ako sú Ujguri a Kazachovia. Ďakujem pekne, pán Demesmáker, na minútu. Myšlienky, zmyšľanie je slobodné, drahí kolegovia. Kto ich dokáže kontrolovať alebo čítať? Takto sa vyjadril e, nemecký vodca protestov pred mnohými rokmi. Čína tvrdí, že e, nie je možné pre predpisovať ľuďom, čo si majú myslieť, e, čo majú veriť. A pritom v skutočnosti vidíme, že Čína sa snaží potlačiť všetko, čo nie je čínske. Ujguri a Kazachovia sú masovo zadržiavaní proti ich vôli, e, sú umiestňovaní do tzv. prevýchovných táborov, tam sú vystavovaní vymývaniu mozgov, a sú vystavení obrovskému utrpeniu, sú zastrašovaní, izolovaní, e, taktiež sú prenasledovaní. Napriek tomu, že sa Čína otvára svetu, naďalej je, je tu rozsiahla štátna mašinéria, ktorá funguje na takejto úrovni. Napriek tomu, že prebieha dialog, e, taktiež boli prijaté dohody. Čína ešte stále je na veľmi nízkych priečkach, čo sa týka dodržovania ľudských práv. Je na nás, na Európskej únie, aby sme oslovili veľmi priamo našich čínskych partnerov vyzvali k tomu, aby prepustili politických väzňov a aby umožnila ako krajina slobodu zmýšľania, pretože myšlienky sa nedajú obmedziť ničím. Ďakujem pekne. V mene Alde, pán Paet. Ďakujem pekne. Medzinárodná komunita odvracia pohľad od porušovania e, ľudských práv Číne z pragmatických dôvodov. Čína si želá byť ekonomickou veľmocou, ale aj tak by sa jej nemalo dovoliť porušovať práva svojich obyvateľov. Podľa OSN milión Ujgurov zadržiavajú v táboroch bez toho, že by mali prístup k súdom. Ich rodiny nevedia, kde sú, nevedia, či sú nažive zhromažďovanie vzor, vzoriek DPH a takisto e, elektronický dohľad, kamery, ktoré sú inštalované v ich domovoch, elektronický systém dohľadu Skinet. Toto všetko prispieva k prenasledovaniu a strpčovaniu života Ujgurov. Toto svojvoľné zadržiavanie Ujgurov a neinformovanie o tých, ktorí zmizli, je neúnosné. Čína musí prestať s takýmito represáliami a dodržiavať záväzky, ku ktorým sa medzinárodne zaviazala v oblasti ľudských práv. Európska únia sa musí porozprávať o týchto veciach na nadchádzajúcich stretnutiach s čínskou vládou a to na všetkých úrovniach. Ďakujem. Ďakujeme. Slovo má teraz pán Castaldo. Nech sa páči. Za EFDD. Jednu minútu máte. Ďakujem pekne, pán predseda. Nikto sa neopovažuje povedať nahlas to, čo sa deje, pretože sa boja, že by náhodou nemuseli mať pravdu. Pán Ubaji, bývalý učiteľ, počas čínskej propagandy, že existuje koncentračný tábor v oblasti Xinjiang, kde sú Kazachovia a Ujgurovia v, až milión z nich je tam zadržiavaná. Nie je tam žiadna E, vedomosť o tom, kto presne je v týchto väzeniach, týchto koncentračných táboroch. Je to porušovanie práv menšín, je to e, porušovanie práv disidentov, zastrašovanie diaspóry a dokonca aj diaspóry žijúcej v našich členských štátoch EÚ. Títo ľudia sú perzekvovaní čínskymi orgánmi a je našou právnou a morálnou povinnosťou apelovať na to, aby sa väzni svedomia prepustili. Jednoducho tieto tábory musia byť zrušené, e, zrovnané so zemou. Čína nesmie pokračovať so, svojím hanebným, so svojou hanebnou praktikou vykonávania biznisu a nedodržiavania ľudských práv. Slovo má pán Schaffhauser na jednu minútu, nech sa páči, za ENF. Drahí kolegovia, provincia, o ktorej tu hovoríme, ja som tam vycestovala, vycestovala pred 20 rokmi už dlhodobo je svetkom diania separatistického ozbrojeného hnutia, e, ktoré sa dopustilo viacerých útokov a ktoré e, má podporu mm, militantného islamizmu. V týchto podmienok, ktorá krajina by nesledovala mešity extrémistov alebo samotných extrémistov v ich činoch? Toto robí Čína. Ale Tí, ktorí hovoria o koncentračných táboroch, eh, kde sú 2 milióny zadržaných, aj keď nemáme žiadny dôkaz v týchto informáciách, jeden člen výboru eh, na odstránenie rasovej diskriminácie v Ženeve 13 augusta 2018 eh, to vyhlásil. Všetci tí, teda, ktorí toto prevzali, sú absurdní. 2 milióny alebo milión, to je populácia, teda zhruba polovica obyvateľstva Paríža. A pritom odtiaľ pochádza ten mýtus svojvoľného zadržiavania na masívnej škále. Mali by ste bojovať proti dezinformáciám a nie eh, takto odobrovať tieto informácie tým, že ich vlastne prevezmete do svojho uznesenia. Ďakujeme pekne. Teraz pán Kelly na minútu. Ďakujem za slovo. Počúvame tu o zhoršovaní ochrany tých, ktorí presadzujú ľudské práva zo strany Číny. Dokonca všetko je to namierenie proti etnickým menšinám, hovorí pán Shelley. Svojvoľné zadržiavanie Ujgurov a ďalších ehm, menšín, elektronický dohľad nad im každodenným životom, všetko toto je niečo, proti čomu musíme protestovať. Európska únia musí hovoriť o týchto veciach eh, s čínskymi orgánmi na každej politickej úrovni, aby Čína vedela, že hovoríme silným jednotným hlasom a že sa želáme zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu tejto situácie. Apel na okamžité prepustenie tých, ktorí sú zadržiavaní svojvoľne, eh, je na mieste. E, naozaj si ľudia majú právo e, zvoliť svoje náboženstvo, slobodne sa vyjadrovať. Rodiny musia byť chránené a nerozdeľované. To súvisí s úctou voči univerzálnym ľudským právam, demokracii a e, právnemu štátu. S Čínou máme dlhoročné dobré vzťahy. Tieto hodnoty EÚ musia byť vyjadrované a musí byť si Čína vedoma, že odsudzujeme situáciu v provincii, provincii Xinjiang. Ďakujem za slovo. Ďakujem vám. Ospravedlňujem sa. Ja som najprv volal, eh, vyvolal pana Polčaka, ale on si želá modrou kartou osloviť predchádzajúceho ročníka. Bohužiaľ, už to teraz nie je možné zvrátiť, takže príjmite moje ospravedlnenie a prejdeme na ďalš- ďalšieho ročníka. Máte jednu minútu. Pán Tremozaj ba- Balseres, kolegovia, vítam toto uznesenie o odsúdení svojvoľného zadržiavania Ujgurov a Kazachov v autonómnom regióne Xinjiang. Prezident Ujgurského kongresu takisto sa pripája k tomuto odsudeniu zadržiavania Ujgurov. Ehm, úcta k ľudským právam musí byť v samotnom jadre spolupráce medzi EÚ a Čínou. Nesmie byť možné, aby sa potlačali ehm, práva menšin, ani práva Ujgurov a Kazachov. Apelujeme na čínsku vládu, aby prestala s praxou svojvoľného zadržiavania ehm, príslušníkov etnických menšín. Milión etnických Ujgurov a Kazachov sú v podstate vo väzení. Provincia Xinjiang e, je tak, v ktorej sa tieto veci dejú. Apelujme na čínsku vládu, aby takisto prepustila e, profesora ekonomie Ilhama Tohtyho. Etnické a kultúrne menšiny od Tibetanov po Ujgurov musia mať rovnaké práva. Nesmie ich Čína zastrašovať, musí ich rešpektovať, uznávať. To z Číny urobí ešte veľkolepejšiu krajinu, ako je slobodný Ujgurovia znamená slobodná a veľká Čína. Na jednu minútu e, ďalší rečník, pani Parker. Ďakujem pekne. Čína je mimoriadne dôležitý medzinárodný hráč a význam Číny sa bude v nasledujúcich dekádach iba zvyšovať. Keďže je tak, taký dôležitý hráč a člen Bezpečnostnej rady OSN, znamená to, že má isté zodpovednosti a povinnosti. Súčasný medzinárodný systém zo sebou nesie zvýšenú bezpečnosť, ale aj prosperitu pre občanov na celom svete. Priveľa krajín však neuznáva a nerešpektuje ľudské práva. Taký dôležitý hráč ako Čína preukazuje takú neúctu e, napriek tomu, aké pokroky urobil na celosvetovej scéne. Boj proti radikálnemu islamskému terorizmu sa nesmie zneužívať na také aktivity, ako robí Čína v provincii Xinjiang. Jednoducho to je prekročenie určitej hranice. Nesmie sa to zmeniť na všeobecné prenasledovanie etnických menši- menšín. Čína musí myslieť na budúcnosť. V nej budeme všetci zdieľať spolu ľudské práva a úctu k ním. To musí prijať aj Čína. Ďakujeme. Pán Šogor, na jednu minútu, nech sa páči. V Číne sa neuznávajú ľudské práva. Nedávne eh, nedávny vývoj však ukazuje, že sa situácia ešte zhoršila. Západné demokracie eh, spozorovali, že Čína jednoducho zintenzívnila svoje úsilia voči niektorým etnickým skupinám. Kazachovia, Ujgurovia, Tibetania sú medzi nimi. V ujgurskom autonómnom regióne sa to dokonca vyvinulo až do formy zadržiavacích táborov. Tieto e, reedukačné tábory sú takými čiernymi dierami, v ktorých miznú ľudia, z ktorých jednoducho, keď raz sa do nich človek dostane, neunikne. Nevieme, koľko e, tisícok ľudí bolo do nich vtiahnutých až do dnešného dňa. Takmer každá rodina v oblasti Ujgur, eh, Ujgurskej však má príbuzného, ktorému sa takéto niečo stalo. Ak eh, máme dialog medzi EÚ a Čínou naozaj nazývať efektívnymi, musíme sa pokúsiť takéto veci zastaviť. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Hetman na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Situácia Ujgurov a Kazachov na e, severozápadnej, v severozápadnej provincii Xinjiang je opísaná aj slovami kultúrna genocída. Ujgurovia sú umiestňovaní do tzv. reedukačných táborov, deti sú oddeľované od rodín a umiestňované do sirotincov s jediným cieľom Číňania chcú zničiť kultúrnu identitu tejto menšiny. V roku 2017 bolo otvorených 45 nových sirotincov pre 45 tisíc detí. Tieto sirotince postavili eh, Číňania a použili na to 13 miliónov. Moderné technológie sa takisto používajú na zhoršovanie situácie Ujgurov, na ich sledovanie. A naozaj musíme žiadať od čínskej vlády, aby tieto tábory sa okamžite zatvorili, ľudia sa prepustili, politicky väzni prestali byť vystavení represáliam, najmä ľudia z minorít. Číňania by mali pripustiť eh, pozorovateľov ľudských práv a novinárov do regiónu, aby mohli podať správy o tom, čo sa tam deje. Ďakujeme. Teraz prechádzame na spontánnu rozpravu. Máme už veľmi málo času do začiatku hlasovania. Prosím, buďte disciplinovaní a začneme pánom Polčakom. Pane predsedo, ja som ťa v té svojej modré karte... Eh, čo sa týka modrej karty, dovolím si ešte stále eh, reagovať na vyjadrenie pána Schauhausera. Opäť to bolo poburujúce, pretože poprel akýkoľvek nátlak čínskej vlády na ujgurskú menšinu. Musím povedať, že sa zachoval úplne rovnako ako pán López zo Spojenej ľavice, ktorý popreli legitimitu parlamentu vyjadrovať sa k týmto veciam. Eh, pán Predseda prerušuje rečníka. Pán Schauhazer tým nadviazal na vyjadrenie pána Lópeza zo Spojenej ľavice, ktorý popre legitimitu parlamentu sa k týmto otázkam vyjadrovať, pokračuje pán Polčak. Ukazuje sa tým, že východiska niektorých radikálnych členov krajnej ľavice a pravice sú rovnaké. Možno by sa mali posadiť vedľa seba a nie sedieť na opačných koncoch, koncoch snemovne. Chcel by som sa zastať práv etnických menšín, pretože ich útlak má etnický pôvod, nepochybne. A je jasné, že Čína iba maskuje svoj údajný boj s terorizmom. Mali by sme sa zastať tejto menšiny aj pri našich návštevách Číny, presne tak, ako povedal kolega Paet. Musíme e, pozdvihnúť hlas a nesmieme mlčať, keď tam naše delegácie pôjdu. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Kán. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne. Ak akákoľvek iná krajina by zadržiavala milión ľudí v táboroch, určite by sme vyzývali eh, k odkazu na Medzinárodný súdny tribunál a používali by sme slova o sankciách a, a etnickej čistke. Ale keď ide o Peking, tak ho, e, sa hovorí o transparentnosti e, situácie v tejto, v tejto provincii. Bojíme sa totiž ekonomických ekonomickej odvety zo strany Číny. Bohužiaľ, tentokrát naše odnosenie je len vyjadrením obáv. A preto vás vyzývam, aby ste prijali všetky opatrenia, aby sa presvedčila čínska vláda, aby sa tábory uzavreli a porušili sa všetky porušovania ľudských práv v tejto e, provincii. Treba mať zacielené sankcie voči všetkým zodpovedným obetiam takýchto tá, koncentračných táborov už v 21. storočí. Ujguri sú globálnou komunitou a my by sme sa mali pokúsiť odvrátiť ďalšiu svetovú katastrofu. Pán Austrevičius teraz. Vážení kolegovia, pán predseda, menšiny kazachské a ujgurské a ich porušenia práv si zatiaľ nezaslúži dostatočnú pozornosť medzinárodného spoločenstva. Stovky tisíc ľudí z týchto moslimských menšín sú za hrozných podmienok v táboroch, zabraňuje sa im vykonávanie ich náboženskej slobody s cieľom údajne ich e, reedukovať, e, pre, naučiť od ich e, náboženských presvedčení Takéto tábory existujú, predstavme si, v 21. storočí. Ujguri a Kazachovia musia mať možnosť vybrať si svoj spôsob života a propagovať svoje, e, svoju vieru, svoj štýl života v Číne. Preto vyzývame EÚ, aby táto téma na budúcich, pri budúcich politických rokovaniach s Čínou uvádzala túto tému ako vec e, prvoradého významu. Ďakujem. Na minútu pán Faria. Vážená pani komisárka, už je to normou, že kedykoľvek sa parlament venuje Číne, tak tu počujeme veľmi zaujímavé vyhlásenia. Parlament sa už niekoľkokrát vyjadril k porušovaní ľudských práv a slobode prejavu a k svojvoľným procesom, ktoré sa praktizujú Čínskou republikou, najmä počas mandátu, pre, mandátu prezidenta Xi Jinpinga. Čína je vlastne svetovým šampiónom v potláčaní e, v autoritárskom režime a mm, predbehla dokonca Venezuelu. Situácia sa stále zhoršuje v oblasti ľudských práv a čínske orgány utláčajú veľmi pokojnú opozíciu a náboženské a etnické menšiny. Kolegovia, Kazachovia, Ujguri a ďalšie menšiny, hlavne tie muslimské, muslimské menšiny, sú podrobené mučeniu, <clears throat> masívnemu svojvoľnému zatýkaniu a sú im zakazované ich vlastné kultúrne a náboženské praktiky. A preto ja vyzývam k tomu, aby sme sa obratili na Čínu, aby skončila s takýmto prístupom. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička, pani Šojdrova na minútu. Ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, už tu zaznelo, že situácia v ujgurskej autonómnej oblasti je viac než alarmujúca. V prevýchovných zariadeniach je až milión obyvateľov. Dovolím si tvrdiť, že takto e, povedané je to vlastne e, Xinjiang je najväčším väzením na svete. Naj, hlavným obvením sú veľmi vágne e, tvrdenia tu je vidieť exemplárne, ako sa boj proti terorizmu dá zneužiť voči obyvateľstvu. Mali by sme vedieť, že e, aktuálne informácie sú také, že 1. E, októbra boli zaznamenané masové presuny Ujgurov v uzavrených vagónoch so zalepenými oknami z juhu na sever. Tento spôsob masového presunu väzňov pripomína dobu stalinizmu v Sovietskom zväze a jeho represálie. Plne podporujem preto výzvu Európskeho parlamentu voči Číne, aby ukončila tento represívny postup voči Ujgurom a súhlasím s tým, aby EÚ zvážila zacielené sankcie voči osobám zodpovedným za tieto represálie. Poprosím kolegov, ktorí sa nezúčastňujú rozpravy, aby nám dovolili dokončiť rozpravu. Poprosím vás o ticho. Na minútu pani Šujca. Hvala vam lijepo predsjedniče. Pozdravljam ovu rezoluciju koja je iz... Ďakujem. Vítam toto uznesenie, ktoré vyjadruje naše obavy o si- k situácii s ľudskými právami v Číne. Ľudské práva by mali byť by mali odzr- kadľovať vzťahy medzi EÚ a Čínou. I Ujgurovia a Kazachovia by mali e, byť prepustení. Vítam uznesenie novinári, najmä oni nemajú práva e, informovať, posielať spravodajstvo z týchto e, táborov. V inej krajine by sme ľahko vyjadrili naše obavy, ale keď sa hovorí o Číne, tak zrazu sa to nedá. Preto je veľmi dobré, že Európska únia tieto, tento prípad e, diskutuje a že vyjadrujeme naše obavy k situácii s ľudskými právami v Číne. Ja dúfam, že naše uznesenie e, pomôže týmto ľuďom a ich prepusteniu. Ďakujem, ďakujem bardzo. Ďakujem. A teraz pani komisárka Bieňkovská, Vypočujme si prosím, čo nám pani komisárka predniesie. Sústreďme sa prosím, nech sa páči. Vážení poslanci, EÚ eh, pozorne sleduje situáciu v Xinjiangu. Máme veľké obavy, počujeme naozaj vieryhodné správy o vážnych porušeniach ľudských práv. By... Prosím, buďte ticho a sledujte tento dôležitý prejav pani komisárky. Okrem toho, sú tu e, pozorovania Európskeho výboru pre elimináciu e, rasového prenasledovania. Sú to alarmujúce správy o masovom zadržiavaní v týchto táboroch, údajne na prevýchovu e, jednotlivých menšín, masové sledovanie, obmedzenie slobody sledovania a samozrejme nedobrovoľné návraty týchto občanov do Číny. Toto je vážnym dôvodom k obávam. EÚ vyzýva Čínu, aby konštruktívne sledovala odporúčania príslušného výboru. E, e, európsky občania ujgurského pôvodu e, hovoria o tlaku, aby sa vrátili do, do Číny alebo aby poskytli informácie o ich príbuzných v Číne. Cestovné dokumenty príbuzných v Číne sa údajne konfiškujú alebo nevydávajú, aby ľudia nemohli odísť sú tu oprávnené obavy, pokiaľ ide o bezpečnosť Ujgurov, ktorí patria k menšinám, ak sa navrátia do Číny. EÚ vyzýva e, všetky krajiny, aby dobre zvážili požiadavky o medzinárodnej ochrane takýchto ľudí, kedykoľvek je to použiteľné, rešpektujúc princíp nenavrácania. EÚ opakovane tieto obavy e, s orgánmi diskutovala počas posledného samitu s Čínou počas dialogu o ľudských právach v júli 2018, situácia v Xinjiangu, sloboda náboženského prejavu, slobody, sloboda osôb patriacich k menšinám, hlavne e, Tibetanov a Ujgurov. To všetko sa riešilo. EÚ zdôraznila požiadavok, aby sa udiali e, misie na zistenie skutočnosti e, v tejto provincii, aby sa e, sledovali tieto tábory a aby sa informovali medzinárodné inštancie k ľudským právam vysoký predstaviteľ pre e, e, ľudský, ľudské práva by mal mať prístup k údajom o tejto krajine. Rešpekt základných práv znamená, že všetky ľudské práva, dokonca teda aj sloboda prejavu a náboženského vyznania, pohybu, zhromažďovania, právo na spravodlivý súdny proces a boj proti diskriminácii, aby sa rešpektovali v provincii Xinjiang, ako aj všade v krajine v súlade s medzinárodnými záväzkami Číny a za medzinárodnými e, práva, právami. Dôležitý je otvorený dialog medzi Čínou a medzinárodnými partnermi, plne rešpektujúc otázky ľudských práv. Ďakujem. Chciałbym bardzo przeprosić e, panią komisarz. Ospravedlňujem sa vám, pani komisárka, za chovanie a správanie kolegov. Občas je jednoduchšie nahlas kričať, než sa chovať slušne. Túto rozpravu týmto uzatváram. O chvíľu budeme hlasovať. O chvíľu sa môžeme pustiť do hlasovania. colleagues, let's proceed to the votes. I see that you all want to... Navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Všetci sa chceme čím skôr e, vrátiť domov. Pán Vioty požiadal o slovo. Pani predsednička, ujímam sa slova preto, aby som upozornila niečo, čo sa dnes dopoludne udialo v Taliansku. Noviny zverejnili titulok ktorý znel hnev v Nápoli spôsobujú migranti. Je to nesprávne tvrdenie, je to odporné. My bojujeme proti dezinformáciám na sociálnych sieťach. Európsky parlament by sa mal viac angažovať v tom, aby bojoval aj proti novinám, ktoré šíria takto nenávisť a dezinformácie. Je to škandalózne a je to veľká hamba. Ďakujeme pekne, pán Bioty. Pán Sosnierš tiež požiadalo slovo. Ja chcem sa povolať na artikul 162. Ja by som rád pripomenul článok 162 rokovacieho poriadku v priebehu rozpravy o neofašistoch a s tým súvisiac násilím. Predsedajúci Pašku utíšil moje vystúpenie 30 sekúnd, po čom som sa ujal slovami, odňal mikrofón, pretože som kritizoval jeho kolegu. A on tým pádom sa nezachoval objektívne ako predseda. Okay, thank you. Ďakujeme, berieme na vedomie, zaznamenalo sa to. Teraz teda pristúpime k hlasovaniu. Chcela by som e, najskôr, navrhol by sme hlasovali o nalihovom uznesení, čo sa týka zhoršovania mediálnej slobody v Bielorusku, najmä prípad Charty 97. Kto je za toto uznesenie? Proti? Kto sa zdržiava? Prijaté. Ďalej nasleduje situácia v Arabs, Spojených arabských emirátoch, najmä situácie obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansora. Ide o menovité hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, masové svoľné zatýkania Ujgurov a Kazachov. a Xinjiang autonómnom regióne. Kto je za toto uznesenie, prosím? Proti? Zdržali sa prijaté. Teraz nasleduje správa pána Koeja. Ide o stratégiu verejného starávania a s tým súvisíci balík. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme spravodajcovi. Teraz nasleduje hlasovanie o správe pána Fosa. Ide o agentúru EÚ pre justičnú spoluprácu v trestných veciach Eurojust. Máme návrh na zamietnutie návrhu komisie, pozmeňovací návrh 195. Kto je za, prosím, toto zamietnutie? Proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. Ďalej, predbežná dohoda. Tu hlasujeme menovite. Nech sa páči, hlasujte, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme, pán Fos. Teraz prejdeme k správe pani Grisbeck. Ide o vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu. Opäť máme návrh zamietnúť, návrh komisie, návrh 146. Kto je za toto zamietnutie? Proti? Zdržali sa? Tento návrh je zamietnutý. Teda toto zamietnutie je zamietnuté. Teraz predbežná dohoda. Nech sa páči, hlasujte. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Blahoželáme, pani Grisbeck. Teraz nasleduje správa pani Koraca Bild. Ide o voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii. Spravodajkyňa pani Koraca Vil požiadala o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ostraňovanie prekážok voľnému toku údajov v EÚ to, že vytvárame, kolegovia, piatu slobodu na vnútornom trhu je zásadný posun v európskej digitálnej ekonomike. Chcela by som povedať, že je to dobrý príklad toho, že Európa dokáže prinášať pozitívne výsledky. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým kolegom za vynikajúcu spoluprácu a podporu. Ďakujem. You, Ďakujeme pekne, pani Koraca Bild. Predbežná dohoda, budeme o nej hlasovať menovite. Otváram hlasovanie. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania. A tento zásadný posun bol prijatý. Teraz sa dostávame k EÚ e k záväznému nástroji OSN pre nadnárodné korporácie so stretilom na ľudské práva. Najskôr budeme hlasovať o návrhu uznesenia z výboru pre rozvoj. Hlasujeme o oceku 10 najskôr. Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej druhá časť. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Overíme si iste, že druhú čas, nech sa páči, overujeme si druhú časť odseku 10, otáram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, odsek 14 v troch častiach pôvodného textu Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Nech sa páči, hlasujte. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej, odsek 19 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že to bolo prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Overíme si tento návrh. Druhú časť odseku 19 oberujeme, Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté. Overíme si to. Dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Um, Tým pádom sú ďalšie časti uznesenia bezpredmetné. Prechádzame ďalšiemu bodu. Budeme hlasovať teraz o situácii v Jemene. Najskôr spoločný návrh uznesenia siedmých politických skupín. Pán Tanok požiadal o slovo, aby predložil ústny pozmeňovací návrh k odseku 3. Nech sa páči. Vystúpenie bez mikrofónu. Vážená pani predsedajúca, ďakujem. Chcel by som eh, vsunúť po, paragra- po 3 nasledujúce. Odsudzuje budovanie balistických striel proti Húsiom ako cieľom v Sajdskej Arábii, vrátanie eh, civilných cieľov a nevyberavé použitie námorných mín aj osobných eh, pozemných mín proti civilnému obyvateľstvu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Sú nejaké námietky k tomuto ústnemu pozorňujúcemu návrhu? It's more than 40. Je viac ako 40 týchto kolegov, ktorí namietajú, takže nebudeme hlasovať o tomto ústnom pozorňujúcom návrhu. Ďalej nasleduje odsek 20 častiach. Prvá časť, hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. The vote is closed. Konec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Opäť hlasujeme menovite. Ocek 20. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Ocek 23 pôvodného textu, teraz v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté úvodné ustanovenie T pôvodného textu v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava, prijaté. A teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Nech sa páči, kto je za proti, zdržali sa, prijaté. Všetky ostatné návrhy sú tým pádom bezpredmetné a teraz nasleduje boj proti colným podvodom a ochrana vlastných záujmov EÚ. Máme návrh uznesenia z výboru pre rozpočtovú kontrolu. Odsek 1 pôvodného textu. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Nech sa páči. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 8 pôvodného textu, menovite opäť otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 9 pôvodného textu, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania prijaté. Odsek 10. Nech sa páči, opäť hlasujeme menovite. Hlasujte. Konec hlasovania. Prijaté. Odsek 12 v dvoch častiach. Prvá časť hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté druhá časť. Aj tu hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o celom uznesení. Opäť menovite. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté Týmto sme sa dostali na záver hlasovania. Ďakujem všetkým. Teraz pristúpime k vysvetleniam hlasovania. Chcela by som vás všetkých požiadať, aby ste láskavo opustili v tichosti sálu a podľa možnosti pokračovali v rozhovoroch mimo sály. Najskôr správa o verejnom obstarávaní a s tým súvisiacím balíkom. Je to správa pána Carlosa Coelha. Najskôr dám slovo kolegovi Rorimu Palmerovi na minútu. Nech sa páči. Colleague Palmer, the floor is yours. We don't see him, so...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 Prostriedky, ktoré sa takýmto spôsobom strácajú, e, patria európskym občanom. Je e, mnoho spôsobov e, zlyhávania systému verejného obstarávania, ktoré by sa mali napraviť. Taktiež sú tu mnohé omeškania v týchto konaniach. V júni členské štáty mali autorizovať digitálne platformy na boj proti korupcii a členské štáty preto budú musieť implementovať tieto digitálne nastavenia a budú musieť ich presadzovať do praxe tiež čo najefektívnejšie. Komisia by mala sa zodpovedne snažiť naprávať registre eh, verejného obstarávania a tiež je potrebné, aby bolo lepšie prepojenie na európske registre, aby sa znižovala byrokracia a zvyšovala transparentnosť. Tým by sa celé postupy zjednodušili a tiež by sa eh, zaistilo verejné obstarávanie, ktoré bude efektívnejšie. Ďakujeme. Teraz nasleduje pán Džambasky госпожо председател уважаеми колеги ďakujem pekne za slovo kolegovia podporil som túto správu kolegu coelha komisia prijala podobný balík v roku 2014 jednotlivé členské štáty majú odlišné ehm, ťažkosti v aplikácii tohto balíka, taktiež sú navrhnuté sankcie a postupy aj také, ktoré sa už spustili voči niektorým členským štátom. To dokazuje, že potrebujeme nové opatrenia, ktoré budú zohľadňovať situáciu v jednotlivých členských štátoch a tiež potrebujeme flexibilnejšie e, implementačné pravidla. Tento nový balík je priestorom modernizovať verejné obstarávanie. Ja som podporil túto správu, pretože vznikne možnosť e, zverejňovania informácií na internete, zvyšuje sa prístup pre malé stredné podniky, taktiež konkrétne e, zadávania verejného starania pôjdu elektronicky. Verím, že to prinesie výhody aj pre občana. Ďakujeme. Ďalej nasleduje pán Faria. Please take the floor. Obrigado, senhor presidente. Ďakujem. Ja by som rád zablahoželala pánu Kojejovi, svojmu kolegovi, k vynikajúcej správe o verejnom obstarávaní, ktorá zaistí veľké úspory verejných prostriedkov a taktiež sa zvýšia etické štandardy a zvýši sa kvalita služieb pre občanov vo verejnom starávaní. Doposiaľ najnižšia cena bola hlavným kritériom v verejnom starávaní. Vôbec sa neprihliadalo na sociálne kritérie, udržateľnosť alebo ekologické kritéria. Musíme e, empiricky zanalizovať jednotlivé tendre, výberové konania. Ehm, teraz 4 roky už máme systém verejného obstarávania, ktorý bude e, využívať elektronické nástroje, aj nástroje verejného obstarávania v elektronickej podobe, aby sa mohli využiť e, na vnútornom trhu. A to bude jednoznačne na prospech vnútorného trhu. Tým sa zastaví nezodpovedné konanie, ktoré sme videli v Portugalsku, v železničnom sektore, v sektore zdravotníctva kde sa e, ne urobilo všetko tak, ako malo. Verím, že táto správa sa efektívne využije v praxi, aby sa zlepšili podmienky verejného obstarávania. Chcela by som pripomenúť všetkým, že máme minútu v rámci vysvetlení hlasovania všetci. Teraz dostáva slovo pán Nekov. Mr. Nekov. Yeah, yeah. Ďakujem pekne kolegovia. Verejné obstarávanie je nevyhnutné v snahe rozvíjať sociálnu infraštruktúru vo všetkých členských štátoch. Ja súhlasím s tým, že najnižšia cena je často hlavným kritériom pri výbere projektov a to nie je dobré, pretože veľké firmy majú prospech e, z tohto princípu. Je to pre nich výhodnejšie. Zároveň tento fenomén najnižšej ceny vedie k tragédiám, ako sa ukázalo aj pri posledných udalostiach v Bulharsku, keď 18 ľudí prišlo o život. V Bulharsku Existujú verejné projekty na zabezpečovanie mlieka alebo zeleniny ovocia na školách, ale došlo aj k podvodom v tejto súvislosti. Myslím, že verejné obstarávanie musí byť transparentnejšie. Musíme zaviesť aj elektronické obstarávanie. A v prípade, že sa dokáže podvod, je potrebné podvodníkov potrestať. Ďakujeme pekne. Teraz prejdeme k vysvetleniu hlasovania k správe pána Axela Fosa. Ide o Európsku agentúru pre e, spoluprácu v trestných veciach Eurojust. Najskôr dostávam slovo pani Makovej. Mulțumesc. Traficul de droguri... <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pašovanie drog, pašovanie ľudských bytostí, To všetko robia skupiny operujúce v členských štátoch EÚ. Preto je únia veľmi dôležitá aby e, sa koordinovalo a kooperalo, kooperovalo medzi právnymi systémami členských štátov, aby sa podporili vyšetrovania medzi tretimi krajinami a EÚ. Toto nariadenie zlepší efektivitu práce v rámci takéhoto právneho rámca. Ďakujem. A tieto dve agentúry musia spolupracovať. Rada by som teraz vyzvala pána Šona Kellyho, aby sa ujal slova. Vítam túto správu a kroky, ktoré boli urobené k zabezpečeniu spolupráce v trestných veciach e, rezovo cez EU. Pán Axel Vos e, pri boji proti tým, čo páchajú trestnú činnosť, odviedol výbornú prácu. Som rád, že Eurojust e, dostane podporu pri boji s cezhraničnými zločinmi terorizmu, pri praní špinavých peňazí, pri pašovaní ľudských bytostí, pri všetkých týchto trestných činoch Eurojust si bude môcť vymieňať viac informácií s e, členskými štátmi EÚ e, pri náležitej ochrane dát. Bude nová exekutívna rada, ktorá zlepší prácu Eurojustu aj nahlasovanie a podávanie správ národným parlamentom. Aj v Írsku pre mojich voličov e, to prinesie osoch takáto spolupráca v oblasti boja proti trestným činom. Ďakujem, bolo to výborne urobené. Ďakujeme, pán Kelly. Slovo dostane, ale v ďalšej téme, to je správa pani Koraca Bild, voľný pohyb iných ako osobných údajov v Európskej únii. A slovo dostáva pán Šošnierc. Zdá sa, že nie je prítomný v sále a preto pani Monika Makovej bude nasledujúcou rečničkou. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Hlasovala som za toto nariadenie pretože tu ide o rovnováhu medzi verejným sektorom a súkromným a zároveň to súvisí so situáciou národnej bezpečnosti. E, toto nariadenie, táto právna norma odstraňuje isté bariéry voľnému pohybu iných ako osobných údajov v Európskej únie a aj pri spôsoboch, akým sú e, ukladané a e, udržované v Európskej únii. Toto predtým nebolo manažované správnym spôsobom a pri cezhraničnom pohybe iných ako osobných údajov sa zlepšila prax a využili sa osvedčené praktiky. Je to výborný krok vpred a povzbudzujúce pri využití nových príležitostí. Ďakujeme pani Makovej. Ďalším rečníkom je pán Miroslav Piotrovský Ďakujem pekne za slovo. Dnes sme hlasovali o správe o nariadení týkajúceho sa rámca pohybu iných ako osobných dát v Európskej únii. Je to dôležitá záležitosť, ak si uvedomíme digitalizáciu celého hospodárstva. V znení textu sa umožňuje iné ako osobné dáta e, umiestňovať a ukladať bez ne, nie nevyhnutných reštrikcií. Podľa mňa je to kľúčová záležitosť, pretože súvisí s bezpečnosťou verejnosti, ktorá tu, ktorá tu bola vzaná do úvahy v tomto znení. Podobne ako iní kolegovia v mojej politickej skupine a ja som podporil toto uznesenie. Ďakujeme vám, pán Piotrovský. Slovo má pán Mončlneko. Ďakujem, pani predsedajúca. V modernom svete s novými technológiami a pri rýchlosti, ktorou sa pohybujú údaje, by sme mali zabezpečiť, aby sa informácie využívali rozumne a bez rizik. Podporujeme myšlienku zákazu lokalizácie, jedine, že by tu boli výrazné argumenty týkajúce sa bezpečnosti únie rozvoj a inovácia sú tu takisto v hre pri takom raste dát, ako pozorujeme. Verejné orgány a rôzne štruktúry únie využijú dodávateľov dát a služie, služby, ktoré sa týkajú ukladania dát pre občanov. Preto som túto správu podporil. Ďakujeme, pán Nekov. A slovo má pán kolega Sean Kelly. Ďakujem pekne za slovo. Je mi potešením, že som sa mohol zapojiť do rozpravy včera večer v tejto téme. Naozaj by som chcel zložiť kompliment pani spravodajkyni. Je to výrazný krok vpred, významný krok pri ochrane voľného toku dát ktoré mohli byť predtým limitované rôznymi národnými právnymi normami. Máme tu výnimky, ak by išlo o zabezpečenie bezpečia. Máme tu GDPR, ku ktorému som bol spravodajcom. Čo sa týka odborných bariér, technických bariér toku dát, tu nás sme zabezpečili, aby sa to e, nedialo, aby bolo možné e, voľne praktikovať hospodárskú súťaž aby bolo možné ukladať e, dáta v rôznych členských štátoch EÚ, aby bolo možné zmeniť poskytovateľov služieb pri dátach jednoduchým spôsobom. E, takisto sú tu reštrikcie pri lokalizácii dát, ktoré majú rozumné e, odôvodnenie. Pohybujeme sa smerom k internetu veci, k prepojeným autám a toto všetko je veľmi rozumný krok. Ďakujeme, pán Šeli. Teraz budeme hlasovať o záväznom nástroji o nadnárodnej spolupráce v oblasti ľudských práv. Mia Petra Kumpula, nech sa páči, máte slovo na jednu minútu. globálny problém v oblasti ľudských práv v súčasnosti je v tom, že nemáme národnú legislatívu v tomto smere, e, čo sa týka v globálnej ekonomike. Mnohé firmy e, sa e, k svojej zodpovednosti stávajú iba dobrovoľne a to nie je dostatočné. Kým eh, však bude platiť tento princíp dobrovoľnosti, eh, budú stále firmy, ktoré budú eh, sa uberať tam, kde je plod najnižšie, tak povediac, kde je pre nich najprázdnejšie prostredie a tam budú prihľad skôr na ekonomické záujmy a pritom poškodzovať ľudské zdravie a tiež životné prostredie. Je potrebné, aby sa prijali také pravidlá, tak ako to bolo aj v dnešnom hlasovaní, e, ktoré zvýšia medzinárodné normy Európa. Samozrejme musí ísť príkladom, musia byť, musí byť vo vedení v tomto procese, aby sa táto medzinárodná dohoda presadila. Ďakujem pekne e, väčšine poslancov, ktorí hlasovali za to. Medzinárodná dohoda alebo e, Európsky rámec, to je stále to, na čo čakáme. Vo Fínsku sa spustil proces prvotného reťazca. Tam je snaha apelovať na to, aby sa prijal zákon, ktorý by zavezoval firmy vyhodnotiť povinne, aké dopady bude mať ekonomická činnosť na verejné zdravie aj ľudské um, aspekty pri práci. Mrs. Uh, Kumpula Natri. And... Ďakujeme pani Kumpula Natri. Ospravedlnenie tlmočníkom, ktorí sa naozaj mali čo robiť, aby sa vysporiadali s vašim tempom. Troš, trošku pomalšie na budúce, prosím. Ďalšou rečničkou pani Lola Sanchez Kaldentej, ktorá hovorí za svoju skupinu GUE a preto dostane slovo až na dve minúty. Nech sa páči, pani Sanchez Caldentej. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes tento parlament prijal uznesenie, ktorý je historickým milníkom, medznikom. Mali sme urobiť urgentné opatrenie a aj sme ho urobili. Únia sa postavila na čelo opatrení, ktoré zabezpečia, že firmy, priemyselné odvetvia, multinárodné spoločnosti OSN, EU a členské štáty budú spolupracovať, aby zastavili prekážky v ceste ochrany individuálnych práv. Európska únia prijala mnohé uznesenia k individuálnej zodpovednosti podnikov, a táto doplňujúca právna norma musela prija- byť prijatá rýchlo, pretože obsahuje aj sankcie za porušenie takýchto opatrení. Členské štáty musia čo, čo najskôr uviesť túto právnu normu do praxe. Aplikovať ju je naozaj zásadne dôležité, aby sme pomohli našim občanom so, s ťažnosťami. V Španielsku napríklad Vláda Pedra Sancheza je odhodlaná aktívne e, pracovať v Ženeve za, e, a obhajovať e, predmetnú zmluvu, nie ako vláda EPP, ktorá sa skrývala za úniu. Potrebujeme zabezpečiť napredovanie, pokrok v tejto veci. S tým súvisí aj ochrana ľudských práv a základných práv našich občanov. Musíme ľudí ubezpečiť ubezpečiť, že keď Sveta Stolica podporila tento krok, tak je tu za tým naozaj výrazná dynamika, je to niečo potrebné a mnoho ľudí v EÚ, vrátane individuálnych e, voličov, si želajú ochrániť e, tento krok, toto opatrenie. My sa staviame za nich. Ďakujem veľmi pekne. Teraz budeme hovoriť o situácii v Jemene a preto prvý dostane slovo pán Ihmus Omarži. Ďakujem pekne. E, oči, ktoré nechcú vedieť, vidieť, čo sa deje v Jemene. Jedna z najhorších humanitárnych kríz. Ľudia sa topia v, nepo, e, v nezáujme a spiklenectvu západného kapitálu, ktorý sa nezaujíma o ich záležitosti, pokiaľ ide o saudský režim. Alebo vlády USA, Francúzska, Španielska, Spojeného kráľovstva, ktorí predávajú zbranie, ktoré zabíjajú deti v Jemene. Hamba Európe, e, ktorá si pohodlne sedí, e, nestarajúca. sa. Hamba tým, ktorí naďalej dávajú celému svetu lekcie e, o tom, čo majú robiť a pritom si robia obchody s týmito ľuďmi. Európsky parlament, ktorý apeloval proti predajú zbraní. Dúfam, že to budú počuť z štáty členské, osobitne potom Francúzsko. Ďakujem. Much, Ďakujem pekne, pán Omar G. Teraz poprosím pán kolegu Miguela Krespa. Máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Humanitárna eh, naliehavosť naozaj kričí v Jemene. Dve tretiny ľudí e, sú, z obyvateľstva sú ohrozené hladomorom. Jednoducho situácia začína byť v Jemene neúnosná, ale nedá e, sa povedať, že by sa niečo menilo v teréne, menia sa len veci na papieri. Členské štáty predávajú naďalej zbranie Saudskej Arabii, čím porušujú vlastné stanovisko o kontrole exportu zbraní, o ktorom sme hlasovali aj v tomto parlamente. Predávame zbranie krajinám, ktorých, ktoré majú krvavé ruky, metaforicky povedané. Aj moja vlastná vláda Španielsko je, jeden, jedna, je krajina, ktorá exportuje zbranie do Sádskej Arabie. Je to jeden z najväčších exportérov a ľudské práva jednoducho o tých sa nerokuje, majú zásadnú dôležitosť. Musíme zmeniť takýto model spolupráce a keď závisia pracovné zaradenia ľudí od vojny, to asi nie je celkom v poriadku. Ďakujeme pán Urban Krespo. Teraz dostane slovo pani kolega Michaela Šondrova. Ďakujem pekne. Rada by som vysvetlila, prečo, by, prečo som podporila situáciu, uh, uznesenie situácii v Jemene. Napriek tomu, že ľavica zablokovala ústny pozmeňujúci návrh kolegu Tanoka, ktorý chcel sa zmieniť o iránskom ostreľovaní cieľov Sádskej Arabii. Toto naše usnesenie vymenováva fakty o tragickom konflikte, o jeho strašných humanitárnych dopadoch a o utrpení civilného obyvateľstva. Európsky parlament vyzýva k humanitárnej pomoci. Tá musí byť ešte intenzívnejšia napriek vojenskému konfliktu, ktorý nedokážeme v tejto chvíli účinne riešiť, je treba ľuďom pomôcť. Správa tiež vníma širší geopolitický kontext i to, že Jemen je veľmi nestabilnou časťou Blízkeho východu, kde sa stretajú dlhodobé záujmy rôznych teroristických skupín. Much, last, uh, Ďakujeme pani Šojdrovej. Posledným rečníkom je pán Miroslav Piotrovský. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V tejto krajine žije množstvo z kresťanov. Organizácia Open Doors e, uverejnila správu, kde bol Jemen na 9. mieste. Čítame tam, že Európsky parlament treba povedať, že Európsky parlament kritizuje násilie, ku ktorému tam dochádza. Nehovorí sa tu o prenasledovaní kresťanov. Súhlasím s tým, že Európsky parlament, ako sme spomenuli v tomto uznesení, by mal apelovať na to, aby všetky strany jemenského konfliktu dodržiavali medzinárodné právo a zabezpečili prístup k humanitárnej pomoci. Ďakujeme. Thank you very much. Ďakujeme pánu Piotrovskému. A týmto môžem ukončiť e, tento blok zasadnutia do, a prerušiť naše zasadnutie do 3. hodiny. präsidentin! So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen. Kolegyne, kolegovia, týmto opätovne otváram naše stretnutie. Zápisnica zo včerajšieho zasadnutia a prijaté texty sú k dispozícii. Máte snáď námietky voči tomu? Nie je tomu tak. Zápisnica tým pádom je schválená. Ďalší bod našeho programu je otázka na ústne zodpovedanie smerom na komisiu. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov z dielne pani Kádenbach a ďalších. Ako autor má na 4 minúty ako prvý slovo pán Poc. Vážená pani predsedkynia, pani komisárka, Súčasný priemyslový chov brolerov predstavuje prevažujúci model zásobovania európskeho trhu množstvím relatívne e, lacného mesa. Tzv. profesionálne farmy s viac než 5000 broilermi pokrývajú 95 broilerov v Európe. V celosvetové rozširovanie intenzívneho chovu hydiny nie je však len otázkou životných podmienok zvierat, je to i otázka ľudského zdravia. Po desiatkách tisíc kusov sa typicky chovajú brolery bez prístupu denného svetla, bez obohacenia, obohatenia prostredia, bez možnosti uspokojňovania normálnych potrieb týchto zvierat. Problémy pohybového aparátu, dermatitídy, deformácie, bolesť, stres, neschopnosť, nemožnosť prejaviť prírodzené chovanie. To sú len príklady problémov, s ktorým sa počas života od transportu až po porážku tie zvieratá potýkajú je otrasné, čo ako obyvateľia vyspelých krajín 21. storočia tolerujeme ako bežnú, bežnú hospodárskú prax. Keby verejnosť vedela, ako na tom tie zvieratá sú, tak verím, že väčšina ľudí by to meso ani nebola ochotná jesť. Za posledných 80 rokov sa znížila doba života brojlerov na priemerných 49 dní, a súčasne s tým sme zvýšili ich jatočnú hmotnosť o 100%. Viete si to vôbec predstaviť? Od vyliahnutia na 2,7 eh, kg za 2 mesiace. Leže tieto experimenty s prírodou sa už výrobcom vymýkajú z rúk a to by malo zaujímať už aj tých, ktorých nezaujímajú dobre životné podmienky zvierat. Zlý životný stav brojlerov v priemyselných kovov si to chovoch si vynúcuje preventívne využívanie antibiotík, aby sa zabránilo vzniku epidémie a šírení nákaz. Podľa štatistík v Európskej únii asi 70 všetkých antibiotík sa používa práve v polnohospodárskej a živočišnej výrobe, najmä e, väčšina z nich sa používa na hromadnú medikáciu krmí alebo napájacej vody. Toto potom vznikne, e, vedie e, k, vzniku rezistentných a patogénnych e, kmeňov. Niektoré baktérie, kalpilobakter a ďalšie. Pokiaľ tento globálny problém nezačneme včas riešiť, riskujeme potiaže s vlastným zdravotníctvom. Za bežné antibiotika totiž nemáme žiadnu náhradu a strata tohto nástroja by posunula naše zdravotníctvo o 100 rokov naspäť Takže veľkochovy hydiny sú veľkým zdrojom znečistenia amoniakom. To je popri probléme s antibiotickou rezistenciou iba maličkosť. Mali by sme vyhodnotiť dopady veľkovýroby a presadiť udržateľnejšie formy chovu a tu by sme boli radi, keby komisia odpovedala na nasledovné otázky. Poprvé, príjme komisia opatrenia zlepšenie presadzovania smernice o broleroch hlavne pokiaľ ide o systematické a dôsledné použitie ukazovateľov určených na zvieratá. Po druhé, aké opatrenia hodlá komisia prijať, aby podporila alternatívne systémy produkcie kuriat, napríklad, kde sú odolnejšie plemená, e, nižšie rizika chovu, obohatené, obohatené životné prostredie a osvetlenie a tak ďalej. Okrem toho, že tieto systémy môžu znížiť emisie amoniaku a obmedziť potrebu nekritickej veľkého použitia antimikrobiálnych látok a zlepšiť životné podmienky zvierat. A za tretie, kedy zverejní komisia správu o socioekonomických dopadoch chovných metód, označovania? Ja, vielen Dank, Frau... Ďakujem teraz pani Bienkovská. V mene komisie tešíme sa na vašu odpoveď. Ďakujem vám, vážení poslanci. Toto samozrejme je bod ktorý, kde zastupujem kolegu Andrew Kajtisa, ale osobne ma to veľmi zaujíma, týka sa e, ma to, takže e, veľmi rada som, že tu, som tu dnes s vami. EU je jeden z hlavných svetových e, producentov brojlerov. Tento sektor zamestnáva 4 milióna ľudí v Európe, 20 23 tisíc veľkých fariem brojlerov v Európe. Pre nás najdôležitejšia vec je však diskutovať o ich o, o zdraví a bezpečnosti zvierat. Ďakujem za otázku v tomto parlamente. Európska únia má širokú paletu legislatívy, e, je lídrom vo svete, pokiaľ ide o životné podmienky zvierat. E, väčšina e, členských krajín dáva, uvádza do platnosti tieto predpisy každodenne. Veľmi odhodlane chceme neustále zlepšovať život E, alebo teda vôbec e, fungovanie tejto legislatívy. Chceme spolupracovať s členskými krajinami, aby tá legislatíva sa plne vymáhala a implementovala. Tu ide o smernicu o ochrane brojlerov, tzv. brojlerová smernica. Od vstupu do platnosti v roku 2010 smernica poskytla právny rámec členským krajinám, Veľmi sa tým zlepšil eh, management a eh, životné podmienky brolerov. Zlepšenie, zlepšil sa tým eh, životný priestor týchto živočích. Táto legislatíva chce zavádzať aj indikátory na monitorovanie kvality života zvierat. Momentálny výskum nám ukazuje, že použitie týchto indikátorov, napríklad na, že fenomény ako dermatitída, zaznamenala veľké zlepšenie pre e, kurence. Budeme pokračovať i naďalej vyvíjanie takýchto indikátorov na neustále zlepšovanie podmienok pre zvieratá. Veríme, že je tu miesto a priestor na zlepšenie, avšak už doteraz vykonaná práca v EÚ nám dáva nádej, že sa už veľa dosiahlo v roku 2019 komisia spolu s členskými krajinami a zainteresovanými bude identifikovať ďalšie indikátory pre zvieratá zamerané na brojlery. Dúfame, že tieto nové indikátory by sa dali využiť národnými inštanciami a taktiež komisiou, aby sa lepšie zacielili akcie a zlepšila sa implementácia smernice. Isté, investície do zdravia zvierat na farmách prináša dodatočné prínosy ako som už spomenula, zlepšenie e, e, v chove zvierat, zníženie medikácie, vrátanie použitia antibiotík. Je to signifikantný pokrok a je to výrazný pokrok v boji proti mikro, antimikrobiálnej rezistencii. E, štandardy Máme rôzne špecifické farmy, ktoré môžu na meso hydinové v alternatívnych produkčných systémoch sem e, e, patria rôzne formy chovu, voľný výbeh e, a ďalšie formy, ktoré, kde musia farmy plniť špecifické kritériá, aby mohli používať tieto označenia. Spolufinancovanie do výrobných systémov, ktoré sú e, dobré pre zdravie zvierat, napríklad na zvýšenie e, podmienok e, nad minimálne požiadavky. Pokiaľ ide o otázku povinného označovania hydinového mesa, urobili sme dopadovú štúdiu alebo štúdiu realizovateľnosti, po e, dlhej konzultácii zúčastnených a zainteresovaných. Výsledok tejto štúdie sa zapojil do správy komisie voči Európskemu parlamentu a rada koncom roku 2009 prijala e, rozhodnutie. Tu sa dospelo k tomu, že to povinné označovanie rešpektujúc minimálne štandardy nepridá hodnotu a naša práca na zlepšenie štandardov a implementácia v EÚ pokračuje. V roku 2019 e, sa začne práca na priradení referenčného centra e, pre e, dobre životné podmienky zvierat v EÚ. Toto centrum by malo poskytnúť vedecké a technické informácie, ktoré podporia členské krajiny pri ich implementácii pravidiel pre dobré životné podmienky zvierat. Teším sa na diskusiu s vami. Toľko pokiaľ ide o môj úvodný prejav. Ďakujeme pekne, pani komisárka. Teraz sa dostávame k rečníkom jednotlivých politických skupín. Skôr za EPP dostáva slovo pán Faria na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani komisárka, 3. septembra sme prijali správu pani Kadenbach, ktorá sa týka návrhu komisie Európskeho akčného plánu vo veci makrobiálnych látok a tiež zdravia zvierat. A vtedy, a to opakujem aj teraz, ako som už povedala aj vtedy, vývoj e, znamená, že v chove zvieratá sa príliš používajú antibiotika. Zvieratá sú dôležité na to, a antibiotika sú dôležité preto, aby sme zaistili bezpečnosť potravín, ale nemôžeme pripustiť, aby sa e, metódy chovu zvierat zameriavali len na znižovanie nákladov a uplatňovanie takých metód, ktoré ohrozujú naše zdravie. E, používame príliš veľa antibiotík, nesystematicky, príliš e, po nich siahame. Snahe zastaviť šírenie chorôb. A tieto choroby sú spôsobené tým, e, že zvieratá chováme v preplnených klietkach a iných zariadeniach. To má samozrejme dopad na e, zdravie zvierat. Používame to preventívne e, a to je nesprávne. Myslím, že keď sa správa presadí, bude potrebné zastaviť e, tieto praktiky. Isté, že nechceme, aby sa choroby zviera šírili, ale zároveň nechceme, aby sa príliš zbytočne používali antibiotika. Musíme hľadať nové metódy. Chceme tiež, aby sa v chove využívali také druhy zvierat, ktoré sú vysokej kvality, ktoré majú možnosť eh, poskytnúť eh, už zo svojho genetiku najlepšie výnosy. Snažme sa eh, humánne zaobchádzať so zvieratami, snažme sa tiež zaistiť, aby neboli príliš preplnené miesta, v ktorých sa chovajú zvieratá, aby to neprispievalo k šíreniu chorôb. Tiež sa musíme snažiť o to, aby sme dokázali zaručiť že sa nebudú zbytočne nasledovať antibiotika a že na trh sa dostanú iba mesa zo zdravých zvierat. Tak, aby Európania mohli toto meso konzumovať bez obáv. Ďakujeme pekne. Teraz v mene SAD nasleduje pani Neuchl. Na 3 minúty. Vážna pani predsednička Gebhardt, pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Hovoríme dnes o intenzívnom chove hydiny. Keď sa pozrieme na reklamu na hydinu, je to reklama, ktorá presadzuje nový spôsob života, ľahká kuchyňa, ľahká strava, moderná strava, nízkokalorická, ale tiež je tu snaha vyvolávať dojem, že chceme vytvoriť e, čustný produkt, ale nikde nie je taký veľký rozpor medzi realitou a reklamou ako v sektore chovu hydiny. Keby ľudia vedeli, ako tento údajný ľahký produkt v strave sa produkuje, tak by ho nekonzumovali. Teda reklama, ktorá sa snaží vnútiť nám hydinu ako ľahké meso, nemá nič s realitou. Chcem sa vás opýtať, pani komisárka, urobíte všetko preto, aby sa to nejako zosúladilo. To, že ľudia majú v hlave myšlienku pri pomyslení na hydinu, je jedna vec a pritom realita je niečo iné, pretože zdravá hydina vyzerá úplne inak ako to, čo konzumujeme. E, to, ako sa chovajú v súčasnosti brojlery, nemá nič spoločné s ich zdravím a nezdravým e, človeka. A takto to nemôže jednoducho pokračovať ďalej. Je e, niečo ľahké na to, tomto stranovaní? Možno je ľahké si takúto hydinu kúpiť, ale rozhodne ich život, teda život týchto brojlerov nie je ľahký. Žijú v malom priestore, bez vody, bez vzduchu, e, bez vzduchu žijú v priestore, ktorý je preplnený amoniakom. Tento amoniakový e, oblak pritom je už neúnosný, teda rozhodne život ľahký nie je. A ďalej, čo sa týka čestnosti, my chceme presadzovať čestnosť, transparentnosť a to chceme pozbudzovať aj pri e, voľbách spotrebiteľa, pri nákupe. Chceme aby spotrebiteľ naozaj mohol mať skutočný prehľad o tom, aký produkt si kupuje, keď si zvolí hydinu. Na to potrebujeme označovanie, taktiež čestnosť pri preprave, pri porážkach, pri výbere rás, pomalšie rastúce ras, rasy, ktoré majú o mnoho bližšie k prírode. To by sme potrebovali. Vážna pani komisárka, máte na svojich pleciach veľkú zodpovednosť a zodpovednosť zahrňa aj slovo odpoveď. Preto čakáme na odpoveď od komisie. Začnite konečne kodať v kontexte chovu hydiny v Európe. Je to totiž ešte stále špinavý sektor a je treba s tým niečo urobiť. Ďakujeme. Teraz v mene skupiny ECR dostáva slovo pani Krupa na dve minúty. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička, vážna pani komisárka. Je o mnoho jednoduchšie napísať smernicu, ako skutočne v praxi presadiť jej ustanovenia. Automatizované prevádzky chovu hydiny, ktoré sa podobajú na továrne, sú najväčším problémom. Je veľmi ťažké zaistiť dodržiavanie pravidiel dobrých životných podmienok zvierat, taktiež zaistiť e, zdravé meso. Z takýchto prevádzok predovšetkým prírodné podmienky pre chov zvierat teda prirodzené podmienky nahradili priemyselné formy chovu. Máme 8 úrovní klietok. Teda je tu snaha e, čo najviac intenzívniť chov 33 kg za štvorcový meter. To je v súčasnosti prípustné podľa normy. To znamená, že jedno kurča má menej ako a štvorkový kus papiera k dispozícii Okrem toho je treba zajistiť, aby, aby tieto zvieratá mali prístup k svetlu, k vzduchu, znížiť amoniak by sme mali. A vďaka tomu by sme dokázali potom znižiť aj nasadzovanie antibiotík v chove hydiny. Tiež by sme mali znížiť negatívny dopad spotreby hydiny na ľudské zdravie. E, konzumujeme to, čiže antibiotika, pesticídy, herbicídy e, vo forme tohto mesa Tiež by sme mali okrem toho znížiť kontamináciu životného prostredia v týchto chovných prevádzkach. Nemala by sa im podávať e, geneticky modifikovaná strava týmto zvieratám a taktiež tým, že sa akumulujú antimikrobiálne agenty. Aj toto je problém a to sa tiež dostáva do spodných vôd a celá situácia si tým komplikuje. Okrem toho sa um, produkuje zápach, e, čo je problémové pre susedov takýchto prevádzok. Hnoj okrem toho by sa nemal dostávať do komunálneho odpadu, pretože je karcinogenný. Ďakujeme pekne. Teraz v mene zelených dostáva slovo pani Mec na minútu a pol. Ďakujem pekne za slovo. Tri argumenty k tomu, prečo je treba konať, a to naliehavo. Poprvé, duchov, ktorý je v rozpore s blahom hydiny. Ich priestor je malý, hydina sa nemôže ani dostatočne hýbať, nemôže ani klovať. Okrem toho nemôže sedieť na bydle a tiež nemôže e, rozsiahnuť svoje krídla. Takéto zaobchádzanie spôsobuje obrovské utrpenie, ich kosti sú krehké a ich správanie je abnormálne. Po druhé, dôsledky na zdravých zvierat a taktiež na ľuďoch sa objavujú. Väčšina takýchto e, kusov hydiny sa e, chová intenzívnym spôsobom v EÚ a to prispieva ešte ďalej zhoršovaniu ich zdravia a vyžaduje si to masové nasadzovanie antibiotík na to, aby sa predchádzalo alebo aby sa držali pod kontrolou epidémie. To e, spôsobuje odolnosť, antimikrobiálnu odolnosť, čo je hrozba pre verné zdravie. Ďalej po tretie, závažné dopady na životné prostredie. Takéto intenzívne chovy sú tiež zdrojom veľkého znečisťovania životného prostredia, okrem iného amoniak. Amoniak znečisťuje ovzdušie, vodu aj pôdu a namiesto toho, aby sme podporovali a dotovali eh, ekologickejšie formy chovu, prospešné pre zvieratá aj pre ľudí, financujeme tieto rozsiahlé priemyselné chovy tým, že dotujeme eh, ich prevádzku z SPP. Náš prístup k zvieratám vlastne je zrkadlom celej našej spoločnosti. Som si istá, že nechceme eh, takú spoločnosť, ktorej priemyselný chov a zlé zaobchádzanie so zvieratami budú naďalej dotované z rozpočtu. Eh, to môžeme zmeniť a chcela by som vyzvať komisiu, aby v tomto smere aj konala. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz mene GUE NGL dostáva slovo pani Hazekamp na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je to poprvý raz, keď Európsky parlament hovorí o brojleroch, o dobrých životných podmienkach e, kurčiat. Malé kuriatka musia za niekoľko týždňov narásť do hmotnosti niekoľkých kýl. A to nazývame v Holandsku nafuknuté kurčata, lebo tým sú za 45 dní musia naraz do svojej dospelej veľkosti, to by inak trvalo rok. Ich život je krutým utrpením. Sú tu rôzne zdroje bolesti a takisto sú tieto zvieratá choré, zomierajú na zlyhanie srdca napríklad v ich tele je plno antibiotík, aby sa zabranilo šíriacim sa epidémiám. Európska únia sa pokúša zvýšiť produkciu takýchto zvierat na úkor dobrých životných podmienok týchto zvierat. A preto treba urobiť aktívne a naliehavé kroky. Kuratá potrebujú slnečné svetlo, výbeh, potrebujú behať, e, zobať, potrebujú čistý vzduch. A Európska komisia e, neurobila nič, aby existujúce životné prostriedky sa zlepšili. E, s podporou mojich kolegov a s podporou komisie by sme boli radi, keby sa konečne tento problém pohol dopredu a myslím si, že treba nasmerovať aj finančnú pomoc e, do tohto smeru. Ďakujeme veľmi pekne v mene EFDD teraz pani Evi na tu 2,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia. Dnes je Svetový deň zvierat. Som veľmi rada, že hovoríme o týchto otázkach dnes popoludní a že sa dozvieme niečo viac o zvieratách, ktoré sú zabudané. Treba preskúmať ich podmienky života. Je to závažný problém, o ktorom dnes hovoríme. Je dobré, že máme takúto rozpravu. E, boli vykonané rôzne prieskumy a vyšetrovania a tieto preukázali, že brojlery sú chované v trvalo neudržateľných podmienkách, sú používané na výrobu mesa, tak povediac. Sú chované po desiatkých tisícoch v klietkach, malých klietkach, kde sa šíria ľahko choroby. Celý tento priemyselný model je úplne postavený na hlavu, neprirodzený. Používanie systematické antibiotík e, v preventívnom slova zmysle nie je vhodný spôsob, ako chovať zvieratá. Potom sa šíri aj rezistencia voči antibiotikám na iné zvieracie druhy, dokonca aj na ľudí. A parlament sa už vyjadril v tejto veci. Bola tu správa, ktorá prešla v septembri parlamentom, bola schválená. Myslím si, že máme povinnosť voči zvieratám. Musíme preskúmať túto tematiku v Európskej únie, pretože 1,3 tisíc tón antibiotik sa použije na vytvorenie takejto hmoty mesa v chove zvierat. To nie je tá najlepšia prax a treba použiť e, opatrenia, ktoré sú bezpečné, biologické, ktoré by pomohli každému, nie len znížiť priemyselný dopad na chov brojlerov. Sú tu aj problémy s amoniakom. Treba apelovať na zrušenie chovu v klietkách. Takže ukončíme klietko, dobu klietkovú. Vypočujme si občanov, ktorí majú vážne starosti a ktorí bojujú za civilizáciu. Ďakujem. Teraz v mene skupiny ENF dostáva slovo pani Bild. Nech sa páči na minútu a pol. Ďakujem za slovo zranené, e, sklieštené, neschopné pohybovať sa alebo vnímať o e, svoje okolie bez e, toho, aby mali prístup k svetlu, musia prejsť veľké vzdialenosti celou Európou, žijú v nedôstojných podmienkach, preto aby sa dostali na náš tanier. 13 miliónov tón hydiny každý rok sa vyprodukuje v Európe takýmto spôsobom. Dennodenne k tomu dochádza, to nie je žiadna výnimka, pretože percento takejto intenzívnej formy chovu je na úrovni 93,5 e, v EÚ. Zvieratá pritom sú e, vyberané tak, aby e, priberali čo najrychlejšie. Rýchlosť priberania je 4 až 5 násobne vyššia ako v 80 rokoch. Je to veľmi vzdialené zdravej forme stravovania, tak ako sa to propaguje v médiách. Blaho zvierat, dobré podmienky zvierat sú eh, eh, relevantné odsledky pre celú globálne obyvateľstvo, odolnosť voči antibiotikám, eh, hrozí, že spôsobí obrovskú sanitárnu krízu, čo môže spôsobiť až 10 miliónov úmrtí do roku 2050. Každý rok dopad na životné zdravie, čo sa týka infekcií, ktoré vznikajú z týchto hromadných chovov, je hrozné. Teraz ešte otázka etická. Sú to vlastne e, bezbranné bytosti. My ako ľudia si musíme uvedomiť, e, že musíme prihliadať e, na ich blaho. Nemáme predsa dve srdcia, jedno pre zvieratá, jedno pre ľudí. Máme len jedno jediné srdce, alebo potom nemám žiadne srdce. Ďakujem. Teraz sme teda dali priestor všetkým rečníkom mene politických skupín. Nasledujú ďalší rečníci v rozprave. Pán Kelly, nech sa páči na dve minúty. Ďakujem za slovo. Dobre popoludnie. Nie je tu veľa poslankyň a poslancov, ale máme tu pani komisárku, pani Bienkovskú, ktorá má na srdci dobré životné podmienky zvierat. Je to veľmi závažná tematika a dnes popoludní skúmame smernicu, ktorá 2743 ES stanovila eh, podmienky a členské štáty by sa mali ňou riadiť. Nevidíme však, že by sa to tak dialo. To, o čom hovoríme dnes, poukazuje na to, že kuratá sa chovajú na výkrm mesa, je ich desiatky tisíc v nehostinných podmienkách, bráni sa ich prirodzenému správaniu, nemôžu e, zobať, ako je ich prirodzenou potrebou, nemôžu sa tešiť slnečnému svetlu, trpia chorobami a preto musia brať antibiotika. Nemôžeme ignorovať všetky tieto fakty. Znečistenie, ktoré je spôsobené produkciou e, hydiny, sa zvyšuje, najmä znečistenie amoniakom, ktorý sa nachádza aj vo vodách. Tento, táto priemyselná branža by mala urobiť kroky, aby sa toto ďalej nedialo, ale je veľmi dôležité, aby sa prijal komplexný prístup, ktorý čo najefektívnejším spôsobom sa vysporiada s problémami a ktorý pôjde naprieč e, členskými štátmi EÚ. Keď sa vrátim k, otázkami, k otázkam komisii, e, podnikne komisia rozhodné kroky na zlepšenie životných e, podmienok brojlerov? Ja mienia budú mať brojlery lepšie, lepší život? a ako bude vyzerať označenie, etiketovanie kuracieho mesa, ako bude vyzerať e, kvalita života a minimalizovanie dopadu na zdravie ľudí. A napokon, ak by sme chovali ovce a kravy takýmto spôsobom, tak do rána by sme pozatvárali takéto farmy. Ale keďže je to hydina, nič také sa nedeje, ale napriek tomu je to rovnako neakceptovateľné. Ďakujem pekne za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme. Na minútu má slovo pán Vajc. Ďakujem pekne, pani predsednička, pani komisárka. Neviem, kto vám písal prejav, ale na úvod ste povedali, že Európa je globálnym hráčom, vývozcom e, e, kuracieho mesa. Myslíte si, že má zmysel používať e, soju geneticky modifikovanú z Brazílie a tým zachraňovať európsku produkciu, aby sme mohli zásobovať svetový trh. Potom zostáva tu amoniak, znečistenie e, spodných vôd. Máte dojem, že toto je model pre budúcnosť európskeho polnohospodárstva? A argumentovali ste pracovnými miestami. Tisícky pracovných miest e, e, alebo teda tisícky závodov každoročne zatvárajú, pretože nedokážu vlastne konkurovať tomuto e, systému. Nebolo by dobre tento agrárny polnospodársky systém e, ukončiť a urobiť čosi, čo zodpovedá viac uh, blahu zvierat. Teda keď to nechcete kvôli ochrane zvierat, keď vám je to jedno, ako trpia, tak to prosím urobte aspoň kvôli zdraviu Európanov, aby ste ich chránili 25 tisíc mŕtvych každoročne kvôli e, multirezistentným e, kmeňom. Neviem, či je vôbec e, možné premyslieť tento typ polnohospodárstva. Presvedčte vašeho kolegu Hogena, aby sa zavedol model, ktorý ukončí subvencovanie polnohospodárskeho systému a bude na prospech skutočným farmárom v Európe. Slovo má pán Ek. Ďakujem pani predsednička, vážená pani komisárka čoraz viac sa používa, ešte vždy sa používajú chovu e, kuriat veľa e, antibiotík. Aj v budúcnosti sa tak bude musieť diať, pretože sa všetci orientujú na zisk a tým pádom kvôli tomuto typu e, chovu sú v takých hrozných podmienkach, že len vďaka antibiotikám dokážu vlastne dosiahnuť vek, kedy sú zabíjane mal to byť vlastne posledný prostriedok pri e, e, chorobách ale je tu čoraz viac kmeňov baktérií spôsobených e, existujúcou praxou plnohospodárstva, kde sa stali oveľa odolnejšie antibiotikám. Takisto sú tu exkrementy a zvyšky z bytunkov. To všetko kontaminuje spodné vody. A je vám vôbec jasné, čo sa vôbec deje, aký sa tu pácha zločin. Eh, čo robí vlastne komisia, že podporuje tých veľkoproducentov a vlastne sa tu kope hrob pre budúce generácie, ktoré budú zomierať na choroby eh, spôsobené multirezistentnými kmeňmi. Kedy si sa dali niektoré choroby za pár dní eh, vyliečiť dnes na zápal plúc a baktérie s tým spojené E, zomierajú ľudia oveľa rýchlejšie v nemocniciach. Že komisia konala tak váhavo, je naozaj hanba, je to naozaj škandál. Preto od, očakávam od komisie, že bude uh, konať teraz. Inak budú konať uh, bojovníci za práva zviera. Ďakujeme. Ďalšia rečnička. Ďakujem pani predsednička, kolegovia, pokiaľ ide o využitie antibiotík v oblasti chovu hydiny na meso, tak vám chcem pripomenúť, a to som už opakoval viackrát vo výbore INTA, že ak to chceme, eh, ak je to zakázané v 51% eh, krajín, ale pritom v Spojených štátoch, Kanade, eh, v mnohých krajinách Mercosuru, Austrálii, na Novom Zélande sú ešte povolené. A keďže máme dohody o voľnom, voľnej výmene, Eh, je, to, eh, je prístupné. Odhaduje sa, že tieto praktiky s antibiotikami eh, vlastne prekračujú v objeme predpisy liekov a antibiotík ľuďom. Treba sa vrátiť k podmienkam, v ktorých sú chované. Treba vytvoriť systém dosledovateľnosti a označovania týchto zvierat pre samozrejme dobrý stav zvierat a pre informácie a výber u spotrebiteľov, pretože ide o zdravie našich spoluobčanov. Ďakujem pekne. Teraz má slovo na minútu a pol pán Dorfman. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, myslím si, že sa tu blížime k, e, k dôležitej téme. Hydinové meso je čoraz populárnejšie. Za posledných 10 rokov výroba sa z 8 miliónov tón E, zvýšila na 13 miliónov tón a dalo by sa diskutovať o tom, či je to dobré pre naše stravovanie, že ročne jeme viac kuracieho mesa než jablk napríklad. To by sme si mali položiť ako otázku, ale nemali by sme všetko e, merať jedným metrom. V Európe sú aj situácie, kde sa to meso e, produkuje dobrým spôsobom. K rôznej iniciatíve poznám z Nemecka. Navštívili sme s výborom takisto podobné produkcie v Holandsku, kde sa nazeralo dobre na zdravie zvierat. Ale komisia nie je v stave, a tu súhlasím s predrečníkom, vykonávať, implementovať e, smernicu 34, pardon, 43. Treba e, to i implementovať a všetci tí, ktorí to robia správne, sú e, tí, ktorí, ktorí e, produkujú vlastne lacnejšie. Napríklad e, je to podobné u produkcie vajec. Tí, ktorí e, lepšujú, investovali do lepšieho chovu a podmienok pre zvieratá v podstate nemôžu na európskom trhu sa ďalej presadiť. A to isté platí, čo u vajec odpadávajú pracovné miesta, do, doháňa sa to na Ukrajine a import potom prebieha bezcolne, bez eh, colných prirášok. Musíme naozaj eh, urobiť rovnaké pravidlá aj v týchto krajinách, inak treba zaviesť ochranné clá, inak to nepôjde. Ďakujeme pánu Dorfmanovi. Dnes som bola eh, štedrejšia u rečníckého času, pretože sa nikto nehlásil do Catch the Eye, preto som vás nechcela prerušovať Pritom, a to je veľmi zvláštne, e, e, tu bola zhoda v plene. E, a teraz už dávam slovo pani Bienkovskej na záverečné slovo. Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem, ste poslankyne, poslanci, tí z vás, ktorí ste sa ujali slova. Myslím si, že to je dôležitá téma, o ktorej treba hovoriť. Ďakujem vám za rozpravu a odovzdám všetky vaše námety, všetky posolstva pánu komisárovi Andru Kajtosovi. Dovolte mi mm, počiarknúť dve veci. Komisia naozaj chce, aby sa veci pohli dopredu. Pracuje na tejto téme, naďalej sa pokúša presadiť e, spomenutú smernicu v praxi. Vaše príspevky sú cenné pretože chceme úzko spolupracovať, aby sme znížili dopad industriálneho spôsobu e, poľnohospodárenia a chovania zvierat. A leží nám na srdci, leží nám na srdci dobré životné podmienky zvierat a životné prostredie, ktoré má vplyv na život ľudí. Čo sa týka vašich obáv, dovolte mi aj osobne sa vyjadriť, že ja tiež osobne urobím maximum, aby komisia sa zaoberala touto témou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Rozpráva je týmto ukončená. Hlasovanie prebehne na oktobrovej plenárnej schôdzi, druhej v poradí. Koncom oktobra zápisnica tejto schôdze bude predložená parlamentu na začiatku ďalšej schôdze na schválenie. Ak nebudú žiadne námietky, postúpim prijaté dokumenty na dnešnej schôdzi a uznesenia tým, ktorým sú určené. Schôdza je odročená a dnešná a táto rozprava je ukončená.